Alors, chers collègues, je pense qu'on doit commencer déjà. Euh, aujourd'hui matin, je vais présider notre commission, de la réunion de, no, de notre... Dobré ráno prajem všetkým. Máme malú zmenu, pokiaľ ide o program. O... Teda neskôr budeme hovoriť o témach, pokiaľ ide o víza, pokiaľ ide o prekračovanie externých hraníc. A Budeme teda hovoriť o Kosove, to je téma pani Fajon. A teraz budeme hovoriť s programom, pokiaľ ide o urgentný stav vo Francúzsku, ide predovšetkým o primárne a sekundárne právo v Európskej únii, ctení kolegovia a kolegyne. V stručnosti vám túto legislatívu predstavím. Mali sme tu útoky v Paríži 13. novembra minulého roku a na základe toho Francúzsko vyhlásilo mimoriadný stav na 3 mesiace od 20. novembra do a bolo to odsúhlasené 20. novembra 2015 francúzským parlamentom. Na obdobie troch mesiacov to bolo potom predlženo a potom dokonca ešte aj v máji na dva ďalšie mesiace. Francúzske zákony ohľadne urgentného stavu a jeho uplatnenia definujú viaceré opatrenia, ktoré musia byť prijaté zo strany úradov. Niektoré z týchto opatrení podliehajú aj výnimkám. Z 24. novembra roku 2015 až do 25. februára a 25. mája roku 2016 francúzske úrady informovali generálny sekretariát a o výnimkách, ktoré sa berú do úvahy, pokiaľ ide o rozhodnutie. Takže máme tu rozhodnutie aj koordinátorov. Prizvali sme pána Selala, ktorý je mimoriadný veľvyslanec a splnomocnenec a reprezentuje Francúzsko v Európskej únii. Pozvali sme ho na výmenu názorov, pokiaľ ide o kompatibilitu prijatých opatrení v tomto kontexte zo strany francúzského štátu vo vzťahu k primárnemu právu Európskej únie. Vážený pán veľvyslanec, dovolte mi v mene výboru LIBE vyjadriť našu úprimnú sústrasť pokiaľ ide o zavraždenie policajta a jeho manželky z 13. Z 13. júna tohto roku. Po, krátkoj, po krátkom úvode zo strany pána Strela budeme mať možnosť spýtať sa otázky. Teraz zostane slovo pán Strel, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, dámy a páni, vážení poslanci, poslankyne. Som skutočne poctený, že sa môžem vyjadriť pred vami a reagovať na vaše otázky, na vaše otázky týkajúce sa vynimočného stavu, tak ako to popísala pani predsednička. Ďakujem aj za vyjadrenie úprimnej sústrasti a sústrasti s našou krajinou po útokoch, ktoré sa udiali pred tromi dňami opäť vo Francúzsku. Takže čo je vlastne vynimočný stav? Vy ste to popísali, vážená pani predsednička. Je to situácia špecifická, ktorú definuje zákon, ktorá je charakterizovaná, citujem teraz náš zákon, teda definované bezprostredným nebezpečenstvom, kde je veľká hrozba pre verejnosť, pokiaľ ide už o prírodné katastrofy alebo verejnú kalamitu, Takže čo je dôležité, že tu máme takúto definíciu právnu, pokiaľ ide o vynimočný stav. To znamená, ide tu o situáciu, ktorá je právne definovaná, kde zákon umožňuje výkonným orgánom tam, kde takýto vynimočný stav sa očakáva, to znamená, netýka sa to celého územia, sa môžu prijať takéto opatrenia, dodatočné kroky. Takže ide tu predovšetkým o prevenciu, ktorá je za týmto vyhlásením vynimočného stavu na to, aby sa Francúzska republika v takýchto vynimočných situáciách mohla chrániť. Už ste to povedali, pani predsednička, že vynimočný stav bol 13. novembra minulého roku vyhlásený vo Francúzsku, bol potom prelož- predlžený v novembri 2015 na ďalšie 3 mesiace, potom ďalej na 3 mesiace 19. februára 2016 a potom zasa z 20. mája roku 2016 a momentálne teda sa ešte stále nachádzame v tejto situácii. Uvediem teda pár príkladov, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré boli prijaté, ktoré musia podľa zákona aj podľa sudcov, ako sa vyjadrili, e, dodržiavať. A musí sú prísne tieto podmienky. Ide to predovšetkým o zákaz manifestácií. Tieto sú obmedzené na čas, na priestor. A je tu dvojaký cieľ vyhnúť sa nejakej koncentrácii väčšej ľudí, pretože ako viete, väčšie zoskupenie ľudí je vždy ľahkým cieľom pre útoky teroristov a takisto vyhnúť sa prevenčne nejakým komplikáciám, vážnym komplikáciám a zároveň umožniť aj mobilizáciu bezpečnostných zložiek. To znamená, v takomto kontexte. Napríklad pokiaľ ide o klimatickú konferenciu, ktorú sme mali v decembri minulého roku, tak tam bol zákaz manifestácií, tak toto bolo rozhodnuté, ale takisto viete a vidíte to, nakoniec tá situácia sociálna v mojej krajine je charakterizovaná predovšetkým zo strany, teda máme tu viacero manifestácií, tieto manifestácie nie sú všeobecné a my teda tlačíme na výkonné orgány, aby prijali také opatrenia, ktoré idú teda v súľade s týmito požiadavkami. Takže ide tu o opatrenia administratívneho charakteru v prípade, kde sú také príležitosti, kde sa môže očakávať, že dané miesto je miestom, kde sa zdržiava osobou, ktorá môže byť hrozbou pre verejné záujmy, pre verejné zdravie. Chcel by som teraz sprostredkovať taký prehľad alebo ilustrácie spustenia týchto opatrení. Išlo opatrenia administratívneho charakteru, takže ten rezume, ktorý bol, to rezume, ktoré bolo prezentované pred 15. mája, pred pár týždňami, išlo tu o administratívne vyšetrenia v počte viac než 3000, v podstate to sa udialo počas toho prvého obdobia vyhlásenia vynimočného stavu. V druhom období, to znamená 27. až 9. maja, sme tu mali 445 e, vyšetrovaní a v rámci tých výsledkov, ktoré sme tu mali, môžem uviezť, že sme neutralizovali viac než 700 zbraní, a viac než 100 z nich bolo vlastne útočných bojových zbraní. Takže toto sú čísla, ktoré nám poukazujú na to, že toto sú výsledky týchto vyšetrovaní. Zbierame informácie, e, snažíme sa objasniť situáciu, aktualizovať e, policajné zložky a takýmto spôsobom zabezpečiť dôkazy, Išlo tu predovšetkom vyšetrenie osôb, polovica z nich, ktoré už sú známe polícii. Potom tu máme ešte súdne vyjadrenia k týmto vyšetrovaniam. 59 z nich viedlo k vyšetrovaniu na úrovni súdneho vyšetrovania, Takže máme tu zákony, ktoré sa toho týkajú, pokiaľ ide o omamné látky, pokiaľ ide o zbranie. A čo je také prekvapujúce, uvedomiť si, že tieto vyšetrovanie vlastne pokázali na realitu, ktorú tu vidíme každý deň. Vidíme, aké sú tu vákua, aké, tu nedostatok, aké sú tu nedostatočné ešte legislatívne prostriedky, pokiaľ ide o vyšetrovanie práve týchto, týchto problémov a z toho vlastne potom idú aj financie, ktoré financujú terorizmus. Takže ide o zber dôkazných materiálov. 69 e, vyšetrovaní súdnych procesov bolo predlžených, obnovených v tom druhom období. A chcel by som povedať, že vynimočný stav dáva možnosť verejnej moci prijať určité obmedzenia pokiaľ ide o slobodu zhromažďovať sa, s výnimkou náboženských miest. Takže toto sú určité informácie, ktoré som vám chcel sprostredkovať. Vaše obavy sa týkali aj toho, že ten rámec právny a parlamentný, pokiaľ ide o celoplošné opatrenia vo Francúzsku, ktoré sú definované vo vzťahu k týmto opatreniam, ktoré boli prijaté, konkrétne k spusteniu tohto, vyhláseniu tohto výnimočného stavu. To znamená, ten, to, na čo sa musíme viac sústrediť, je skutočnosť, že výnimočný stav nie je nejakým krokom proti právnemu štátu. Sú to opatrenia, ktoré boli prijaté v súlade s právnym štátom a ide tu o zabezpečenie nejakej miery kontroly. Ide predovšetkým o kontrolu, ktorú zabezpečuje zákon. Zákon a 20. maja roku 2015 bol doplnený. Sú tu niektoré doplnky, e, doplnenia tohto zákona. Môžem uviesť e, príklady. Ide tu takisto upresnenia, ktoré sa týkajú e, opatrení, ktoré vedú k predlženiu alebo povoleniu práva na pobyt vo Francúzsku a s týmto súviseli vlastne aj konkrétne opatrenia. Pokiaľ ide o tieto administratívne vyšetrenia, a samozrejme všetko sa deje v súľade so zákonom, ide, musí sa najprv informovať prokurátor, spolupracuje sa s políciou a takisto by som chcel povedať, že tu zabezpečujeme aj ochranu či už ide o sudcov, poslancov, žurnalistov, ktorí nemôžu byť predmetom takýchto vyšetrovaní. Pokiaľ ide o ústavu sudcov, ústavných súdov, administratívnych súdov, ústavný, ústavná rada, ktorá je najvyšším orgánom vo Francúzsku, v decembri roku 2015 odsúhlasila súlad týchto opatrení vo vzťahu k ústavou a administratívny sudca bol poverený v súlade s ústavou a so zákonmi. Sudca bol poverený tým, aby urobil všetko preto, aby sa presvedčil, že tieto opatrenia skutočne boli v súlade s predpismi, ktoré sú ukotvené v zákonoch, v princípoch Francúzskej republiky, tak ako ich máme ustanovené už od roku 1933. A pokiaľ ide o tieto vyšetrovania administratívne, prijal roz, bolo to prijaté rozhodnutie vo februári, kde sa upresnilo, že administratívne úrady nemôžu kopírovať e, údaje, ktoré sa takýmto spôsobom získajú bez povolenia zo strany sudcu predtým, než e, sa tieto vyhodnotia. Takže toto je ústav, úloha ústavného súdu, ktorý takýmto spôsobom validoval tento proces celý a stanovil aj rámec, ako sa tieto opatrenia budú spúšťať. A pokiaľ ide o úlohu sudca administratívneho a ďalších orgánov, administratívny sudca môže zasiahnuť v tomto kontexte a má moc vlastne zastaviť v každej chvíli ak e, dojde k presvedčeniu, že tu došlo k porušeniu základných slobod. To znamená nie len v, tej, v tom ob, na začiatku alebo pri spúšťaní týchto opatrení, ale vlastne aj počas prebiehania týchto opatrení. Zhruba tretina, opakujem, zhruba tretina týchto nariadení boli v súlade vlastne s, s vyjadrením patričných súdov. A tento súdca sa môže k týmto vyjadreniam, k týmto opatreniam vyjadriť, môže ich zastaviť a toto vlastne poukazuje na to, že kontrola administratívneho súdcu, pokiaľ ide o tie prijaté opatrenia, jeho úloha skutočne spočíva v tom, že vyhodnocuje, či sa tieto opatrenia budú, či sa predlžia, alebo či sa zastavia. Takže zopakujem ešte raz, že tieto opatrenia minimočného stavu sa príjmajú v takomto kontexte, nie sú charakterizované ako nejakým prekročením limitov právneho štátu, práve naopak. A v spolupráci s ministrom vnútra ide o kontrolu predovšetkým ústavných záruk, ktoré máme stanovené pokiaľ ide o legislatívnu kontrolu, súdnu kontrolu, pokiaľ ide o parlamentnú kontrolu. Máme tu z roku 2015 20. novembra zákon, ktorý hovorí o parlamentnej kontrole, pokiaľ ide o vynimočný stav. Môžem citovať zákon. Senát ako aj parlament sú informované zo strany vlády a môžu žiadať dodatočné informácie v prípade evaluácie opatrení, ktoré boli prijaté. Takže v tomto kontexte vlastne Eh, národné zhromaždenie, teda parlament, dostávajú informa- informácie zo strany vlády, pokiaľ ide o situáciu. Boli tu zorganizované viaceré vypočutia na úrovni ministerstva vnútra, na úrovni ombudsmana, na úrovni viacerých asociácií a táto parlamentná kontrola vlastne sa stala realitou počas celého tohto obdobia a bude tomu tak aj naďalej. Vážená pani predsednička, poslanci, poslankyne, vlastne ste to aj v úvodných slovách povedali, pani predsednička, členovia vašho výboru sa takisto spýtali otázky, ktoré súvisia s kompatibilitou vynimočného stavu s medzinárodnými záväzkami Francúzska. Mimoriadne tu ide o dohovory, ktoré sa týkajú ľudských práv francúzska vláda rozhodla, že uplatní ustanovenia, ktoré sú v medzinárodných, stav, v medzinárodných dohovoroch o ľudských právach. Tam je to článok 15, kde sa počíta s výnimkou, kde vlastne francúzsky štát môže obmedziť základné slobody v prípade takýchto výnimočných situácií čo vlastne poukazuje na tieto okolnosti, ktoré sú eh, ktoré sa momentálne dejú vo Francúzsku. Takže ešte raz by som chcel zdôrazniť, že uplatnenie týchto opatrení to neznamená, že sa pozastavili tieto medzinárodné dohody a dohovory. Ide skôr o režim právny, s ktorým sa počíta v výnimočných situáciách, to znamená uplatňujú sa, sú tu konkrétne modality, ktoré sa uplatňujú v takých prípadoch, kde nastane nejaká výnimočná situácia a vlastne tieto nástroje s tým počítajú. Tak na úrovni Rady Európy, ako aj na úrovni OSN sa tieto nástroje, e, sú tieto nástroje bližšie definované v konkrétnych dohovoroch v posledných mesiacoch sme tu mali úzky kontakt s predstaviteľmi Spojených národov a Rady Európy. Mali sme tu aj Benátsku komisiu, ktorá prišla navštíviť Francúzsko v prvom týždni v marci. Predseda vlády, predsedovia vlády sa eh, stretli aj v Štrasburgu na to, aby e, si vymenili informácie ohľadne situácie vo Francúzsku. Ministri zahraničných vecí sa zase stretli 29. februára v Ženeve na valnom zhromaždení OSN a tam sa prezentovali v tomto kontexte informácie o vynimočnom stave vo Francúzsku a trvali sme predovšetkým na tom, že treba urobiť všetko preto, aby sa zabezpečila ochrana občanov a aby to bolo v súlade so základnými slobodami občanov. Takže posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť, a pýtali ste sa takisto otázky, ktoré sa týkajú dôvodov predlženia, opakovaného predlženia tohto výnimočného stavu. Naposledy teda bol predlžený ten výnimočný stav pred pár týždňami. Prezident Francúzskej republiky povedal celkom jasne, že výnimočný stav ako podľa definície nie je stavom, ktorý trvá stále, ale jeho zodpovednosťou urobiť všetko preto, aby bola zabezpečená bezpečnosť občanov Francúzska, pokým sú tu rizika a hrozby. Myslím si, že je ťažké povedať, že Francúzsko že by bolo ťažké povedať, že iba Francúzsko je jediným cieľom, pokiaľ ide o útoky zo strany džihadistov, teroristov. vzhľadom na to, ako sa Francúzsko angažuje v boji proti teroristom v takých oblastiach ako Sahel a ostatných, ale ide predovšetkým o dodržiavanie základných princípov Francúzska, ako je laic, laicita, a sloboda a bratstvo. A práve z týchto dôvodov považujeme e, situáciu, ktorú máme, ako hrozbu, ktorá pretrváva boli plánované ďalšie atentáty, ktoré sme odhalili a ktoré sa nám podarilo odhaliť pred ich realizáciou. Treba povedať, že za posledné 2-3 roky sa nám podarilo zabrániť viac než 12 atentátom. Ako viete, pred tromi dňami bol útok vykonaný na policajta a jeho manželku a boli zavraždení, pretože vlastne si tento človek vykonával svoju pozíciu policajta. A, takže toto všetko vedie k určitým obavám, ktoré máme, pokiaľ ide aj o e, e, Európske majstrovstvo vo futbale, kde ide predovšetkým o veľké množstvo ľudí, ktorí sa zhromaží viac než 2 milióny. Takže počítame s tým, že do Francúzska kvôli tomuto dôvodu prišlo viac než 8 miliónov ľudí a to je skutočne vynimočná príležitosť e, pre vynimočné situácie. Takže Urobili sme všetky patričné kroky, ktoré majú zabezpečiť bezpečnosť divákov futbalových turnajov. Viac než 8 tisíc policajtov bolo rozmiestnených na území Francúzska v rámci operácií, ktoré majú zabezpečiť bezpečnosť divákov, ale počítame s tým, že riziko ako také, eh, vzhľadom na tú skutočnosť, ktorú máme vo Francúzsku, Vidíme, že po šampionáte v futbale budeme mať ešte aj e, Tour de France. To znamená, robíme všetky tie kroky, ktoré máme, ktoré som vám už vlastne predstavil. A že toto sú tie dôvody, z ktorých, e, pre ktoré aj naďalej pretrváva výnimočníctvo vo Francúzsku, ale chcem povedať, že ide o režim, ktorý z právneho hľadiska je jasne definovaný a ktorý nám dáva možnosti uplatniť také opatrenia, ktoré idú v súlade, v súlade so zabezpečením ochrany e, občanov Francúzskej republiky, ako aj za ochrany ich základných práv. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán veľvyslanec, ďakujem pekne za vaše úvodné slova, za tieto informácie, ktoré boli detailné a teraz budeme pokračovať s otázkami zo strany našich kolegov, takže najprv dostanú slovo koordinátori za IPP. E Môže začať pán Engel, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Vítajte, pán mm, veľvyslanec. Mám dve, tri pripomienky, skôr také zásadné, než nejaké konkrétne. Vychádzal by som z toho, kde ste vy skončili. Vynimočný stav by nemal pretrvávať a nemal by byť trvalý. Ale to je riziko, ktorému v tejto chvíli čelíme, či už vo Francúzsku alebo India. To z jedného jednoduchého dôvodu, že sa zdá, že vzhľadom na fenomény, ktoré možno v zásade nie sú nové, ale sú intenzívnejšie za posledné obdobie, tak zistujeme, že naše pravidla vyšetrovania sú nedostatočné. Určite všetci tí, čo študovali právo, e, frankofónne právo, tak si určite spomeniete, že vtedy existovala legislatíva, ktorá zakazovala vyšetrovania E, na mieste s účelom zistenia, či došlo k nevere alebo niečo vedlo k veľmi čudným situáciám. Ľudia museli o pol piatej ráno vstávať, aby zistili, či posteli studená, keď sa tam policajt mohol dostať až o 6 ráno do toho bytu a keď sa len zdalo, že tá postel je ešte teplá, aj keď by nemala byť, tak to neplatilo, len si môžeme uvedomiť, že dnes už takéto postupy nie sú opravnené. No avšak uvedomujeme si, že existujú také porušenia práva, kde by nebolo nutné pristúpať k výnimočnému stavu, jednoducho by sme mohli e, zmeniť postup keď sa zistí 23.30 večer, že je potrebné tam a tam e, niečo prešetriť, niekam sa dostať, tak by sme možno nemuseli potrebovať výnimočný stav na to, aby k tomu došlo. Nechceme samozrejme nikoho, nikoho vyrušovať, znepokojovať, avšak dalo by to e, orgánom činným trestné konanie efektívnejšie prostriedky na činnosť. Podľa mňa je núdzový stav niečo, čo treba naozaj obmedziť na núdzové situácie. Iste vo Francúzsku boli atentáty, potom tesne potom bola Parížská konferencia, to bola veľká udalosť, kde boli veľké bezpečnostné rizika, čo si vyžadovalo uh, väčšiu mieru ochrany. Teraz uh, tu sú, je tu Európsky šampionát, potom bude Tour de France, vždy bude niečo, čo sa bude zdať ako oprávnený dôvod na takéto postupy, avšak ja si myslím, že by sme nemali pristúpiť k výnimočnému samu, jednoducho by sme mali nastaviť adekvátne postupy vzhľadom na adekvátny stav. Minulý rok eh, zhruba o tomto čase som čítal v Le Monde, že vo Francúzsku bolo identifikovaných asi 100 zjavne radikálnych mešít a ja si nespomínam, že by sme napríklad s týmto čokoľvek robili. Nez, nezatkli sme tých um, imámov, ktorí šírili radikalizmus, ne, nevyhostili sme ich, nič sme neurobili, avšak toto sa dalo riešiť bez vynimočného stavu a to sa neurobilo, pretože sa tu utápame v e, tolerancii voči fenoménu, ktorý nás ohrozuje. A myslím si, že v konečnom dôsledku my musíme zmeniť postoj. Ďakujem, pán Angel. Za socialistov, pani Sipel. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ďakujem aj za e, podrobné vysvetlenie situácie vo Francúzsku a e, za vysvetlenie toho, čo je všetko možné v tomto vynimočnom stave. Chcem sa pripojiť k slovám pána Engela. A ak hrozí nebezpečenstvo bezprostredné, potom je možné s určitými pravidlami zaobchádzať inak, flexibilnejšie, e, v závislosti od toho, aké dopady to môže mať e, na e, obyvateľstvo, ak takéto, takýto výnimočný stav trvá dlho. Ehm, nechcem oponovať, že situácia je vo Francúzsku taká, ako je, ale k e, týmto e, zákonom upravujúcim výnimočný stav máte aj nejaké ďalšie e, úvahy, teda je celý rad opatrení, ktoré ste aj popísali s majstrovstvami Európy, Tour de France a tak ďalej, že by teda ste sa zamýšľali nad tým doplniť stavy v rámci rámci policajného eh, zboru, aby eh, ste eh, obstáli v tých výzvach aktuálnych alebo nejaké preventívne opatrenia, opatrenia včasného varovania, aby ste teda týmito opatreniami sa dopracovali k tomu, aby sa časom zrušili tieto zákony upravujúce výnimočný stav. Spomínali ste 3427 z úkonov e, e, zhabania zberaní. Bolo by zaujímavé vedieť, či e, tieto zbranie boli nájdené počas jednej akcie, piatich, alebo či vždy sa ste len jednotlivé zbranie konfiškovali, lebo to by bolo zaujímavé vedieť, do akej miery sú ilegálne zbranie rozšírené, alebo či existujú nejaké e, väčšie sklady e, zbraní. To nie je nič e, nové, najmä pokiaľ ide o otázku financovania, že je tam prepojenie medzi obchodovaním so zbraniami a s drogami. Mňa by v rámci týchto, tohto vyšetrovania, čo sa týka tých 750 zbraní, zaujímalo, či sa podarilo zistiť nejaké nejaké priame napojenie na terorizmus, boli to nejakí radikalizovaní eh, páchatelia, kde treba vychádzať z toho, že eh, sú atentáty možné, alebo to boli v prvom rade eh, obchodníci s drogami, čiže žiadne priame prepojenie na terorizmus. Spomínali ste tiež, že boli začaté viaceré trestné konania. Koľko ich je a v akom sú stave aktuálne? Eh, eh, trestné konania, a boli to trestné konania kvôli organizovanej zločinnosti, alebo to boli trestné konania eh, kvôli terorizmu? Ďakujem, pani Sipel. Za EKR, pán Alaho, chcete slovo, či nie? Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten kollegat juuri sanoivat, yhteiskunnan... Milé kolegyne, milí kolegovia, Kolegovia e, práve spomínali, že v našej spoločnosti sa e, neustále niečo e, deje a že je aj opodstatnené predlžovať tento výnimočný stav. Avšak ohrozenie zo strany islamského radikalizmu je hrozbou, ktorá len tak rýchlo nevymizne, takže si treba položiť otázku, či e, tento e, výnimočný stav, ktorý je svojou samotnou povahou len prechodný, či je to e, ten správny spôsob, ako reagovať na takéto druhy ohrozenia alebo či neexistujú nejaké iné, lepšie aj zákonné opatrenia, aby sa dalo rýchlejšie reagovať. Ďakujem, pán Alo. Teraz Alde, pani Grisberg. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj vám, pán veľvyslanec, za to, že ste boli ochotní eh, sem prísť a odprezentovať stanovisko a tiež viesť tento dialog, ktorý je trošku na nešťastie eh, nie je obvyklý, ale je možný. Na výbore Libe už sme mali príležitosť viackrát si vypočuť aj iných zastupcov členských štátov, kde sa tiež uplatňovala z dlhodobého hľadiska nejaká takáto výnimočná vý, výnimočná situácia. Hovorím o Polsku, Maďarsku a tak ďalej. Takže som rada, že ste ochotní sa zúčastniť tohto dialogu na citlivú tému. Je to veľmi odvážne a hovoriť o situácii v našej krajine vo Francúzsku. A taktiež vám ďakujem za to, že ste hovorili veľmi jasne aj pokiaľ ide o súdne e, postupy a plnenie zmluv vo Francúzsku a výnimiek, výnimočnej situácie. tak tiež ďakujem za to, že ste hovorili jasne o legislatívnych postupoch, ktoré Francúzsko počas druhého semestra predchádzajúceho roka prijalo a aj počas prvého semestra roka 2016, pokiaľ ide o zákon z maja z roku 2016, ten možno prinesie nejaké trvalejšie odpovede a nie až také e, vynimočné, ako je napríklad konkrétne vynimočný stav. Právny systém, ktorý by bol rámcový a ktorý by už nemusel využívať takéto dočasné prostriedky. Som tu som z Francúzska, je tu viac Francúzov a uvedomujem si, že tu je neustály tlak v našej krajine. No naozaj je tam cítiť hrozbu a to veľmi silno. No a to sprevádza samozrejme celý súbor obmedzení, ktoré majú dopad na našu krajinu, napríklad to, že sú obmedzené manifestácie, to má silný sociálny dopad. No, tento úvod už čoskoro dokončím a potom budem hovoriť stručne. Myslím si, že vyhlásenie výnimočného stavu po situácii z 13. novembra to bolo absolútne opravnené vzhľadom na situáciu, avšak som si pozorne vypočula, vy by ste mohli byť naozaj profesorom práva. Mám pocit, že to trvanie výnimočného stavu je možné aj vďaka parlamentnej kontrole, ktoré ste hovorili, avšak vedie to k tomu, že oslabuje súdny režim a že jeho efektivita sa tým pádom zmenší, zjemní, oslabí. Takýto dlhodobo trvajúci výnimočný stav a keď si uvedomujeme, že dočasný na podstata tohto režimu vedie k skomplikovaniu situácie a Francúzi teraz naozaj už nevedia, že platí výnimočný stav, pretože to trvá tak dlho. A druhá vec, cieľ tohto režimu vnímočného stavu hájí myšlienku právneho štátu a výnimočný stav nemôže byť vnímaný ako zástupca právneho štátu. No a pokiaľ ide o tú účinnosť, ktorá sa oslabuje, Hovorili ste o vyšetrovaní, o prehliadkách, o možnosti zakázať e, zhromaždenia. To teraz platí, avšak máme tu tie strašné atentáty, ktorým došlo pred dvoma dňami. A tie poukazujú na to, že tá vy, vy, účinnosť sa oslabuje. Pani Grisbeck, už hovoríte 5 minút, prerušuje rečničku predsedajúca. Rečnička pokračuje. Ako teda môžeme byť e, efektívnejší v našej reakcii? Madame Vergia, vous avez la parole. Zague, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani Veržiat. Ďakujem, pán veľvyslanec, za toto, toto právnu, právne vysvetlenie stanoviska francúzskej vlády. Chcela by som hovoriť o niekoľkých obavách, ktoré Francúzi zažívajú vzhľadom na tieto opatrenia. Poprvé, je to vynimočný stav, ktorý opravňuje vynimočné opatrenia. Avšak tieto by mali byť naozaj výnimočné v porovnaní so štandardnými právnymi postupmi. Naozaj treba takto spochybňovať e, osobnú slobodu v mene potrebnej bezpečnosti. Chcela by som pripomenúť pár vecí. Vynimočný stav bol založený na zákonoch z roku 1955 e, na základe toho, čo sme nazývali alžírske udalosti. Neuži- o, potom sa to nikdy už nevyužilo až v roku 2015 v čase vzbúr v okrajových oblastiach miest. A tento zákon z 1955. bol e, pozmenený francúzským parlamentom a bol posilnený. Nebolo to potrebné počas alžírskej vojny, ale urobilo sa to po novembrových atentátoch. A ja si kladiem otázku, Natália má pravdu, že sa to trochu zlepšilo, ale otázka proporcií v porovnaní s, e, s tým, ako sa viedli niektoré prehliadky to nie je možné v normálnom právnom štáte. Pán Engel hovoril o COP21, to, že bol zákaz zhromažďovania, to malo veľký dopad na aktivistov a my si kladieme otázku, aký toto má súvis s teroristickými činmi. Áno, výnimočný stav bol obnovený vo februári, potom znova v maji a, a zrejme bude pre, predlžený aj v júli väčšina ustanovení výnimočného stavu sa nachádza v texte obsahujúcom súdne postupy. No a my sa musíme spýtovať, či posilnenie administratívnych súdcov, orgánov činných v trestnom konaní a policie už nespadá pod súdnu kontrolu a to by nám malo robiť starosti. Pán veľvyslanec, chcela by som vedieť, aby som sa pridala tomu, čo povedala kolegyňa Natalie Geisberg. Koľko z týchto prehliadok efektívne viedlo k boju proti terorizmu? A je to naozaj problém, pretože tých úspešných prehliadok bolo veľmi, veľmi málo. No a myslím si, že by sme si na, výbore, na tomto výbore mali klásť otázku, a porovnať napríklad, ako zareagovalo Belgicko, ako zareagovalo vo Francúzsko. V Belgicku nie je výnimočný stav a Belgicko je rovnako ohrozované atentátmi, avšak nereagujú rovnako. Isté, musíme byť opatrní, pracovať s Benátskou konferenciou, pracovať eh, s eh, komisárom pre ľudské práva OSN, ktorý si tiež, eh, ktorý si tiež túto situáciu všimá. Naozaj mňa mne robí obavy e, situácia ľudských práv. Teraz prečítam ďalšie mená ročníkov pani Faja Nikole Guillaume. Takže pani Fajon, máte slovo. Mhm. Prepašte, nevidela som. Thank you, Mr. Chair, and um, thank you, Mr. Ambassador, for Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán veľvyslanec, e, za všetky tieto veľmi dôležité informácie, ktoré ste sa s nami podelili. A musím povedať, e, že e, spolu cítim s francúzskými obyvateľmi v súvislosti s tými udalosťami, ktoré sa udiali a tými hrozbami. Nebudem opakovať to, čo povedali kolegovia a nie ich otázky, ale rada by som sa opýtala niečo, čo sa včera objavilo v tlači francúzska e, e, prezident a e, noviny Francúzska. Mám aj informácie od diplomatov, že belgická policia obdržala informácie, že do Belgická Francúzska pred týždňom a pol zo Sýrie cez Turecko a Grécko pricestovali dve teroristické skupiny a rozdelili sa teda na tieto dve skupiny, aby došlo k útokom v nadchádzajúcich dňoch v Bruseli a v Paríži. Ehm, tieto informácie ďalej už v médiách e, sa neobjavili, ale e, mám informácie z veľvyslanectva, e, že boli poslané maily, že sa treba vyhýbať obchodným centrám, miestam, kde sa zhromažďuje veľa ľudí a policia sa rozhodla zvýšiť úroveň ohrozenia v Belgicku na najväčšiu úroveň. A pýtam sa, či sú to len správy e, z médií, lebo belgická policia povedala včera, že ešte stále prešetrujú túto informáciu a nemali by sme e, e, príliš veľa to veriť médiám, ale to sú informácie z veľvyslanectva, takže sa pýtam, či aj vy máte tieto informácie o týchto bojovníkoch ISIS, ktorí cestovali údajne pred eh, týždňom a pol. Ďakujem. Pani eh, Holmajer má slovo, nech sa páči. Pán predseda, chcela by som sa poďakovať eh, za to, že ste prišli medzi nás a do výboru. Eh, chcem vysloviť eh, svoj rešpekt Francúzsku a vyjadriť účasť rodinám, ktoré boli postihnuté v týchto útokoch teroristických. Ja chcem to trochu otočiť. My tu často sedíme a pýtame sa vás, čo robíte dobre, zle. A ja by som to rada tak otočila a opýtala sa vás, čo vy očakávate od tohto výboru. Ak by bola požiadavka Francúzska na to, čo má urobiť tento výbor, lebo my máme niekedy taký dojem, že si tu sedíme niekde v kresielku a, a myslíme si, že všetko vieme lepšie, ale vonku sú policajti, ktorí e, sú konfrontovaní s realitou a musia zaobchádzať s týmito teroristami. Aj e, e, pani Veržiat po tom ostatnom atentáte na toho policajta a jeho družku tento atentát je veľmi závažná vec a je veľmi komplikované nájsť tam nejaké prepojenie, ako pracovať, keď vieme, že niekto je salafista. Je to vlastne potenciálne potenciálny atentátnik. Ehm, my sa vás vždy len pýtame, koľko ľudí je v domácom ehm, napríklad v väzení a jedným dýchom sa pýtame, prečo bolo možné, ehm, že atentát spáchali páchatelia, ktorí už boli podozriví, ktorých mená už vopred boli známe. Takže sa vás pýtam, či existujú nejaké nové stratégie, ako sa zaobchádza s tým, že niektoré osoby nie sú síce stíhané, ale sú už známymi salafistami, či teda e, tu e, nemáte nejaké nové spôsoby. E, a kolegyňa Fajon, ktorá položila otázku v súvislosti s tými teroristami, ktorí prišli cez Grécko, Turecko, aké možnosti máme po tom, čo sa prejde grécka hranica, tí, ktorí cieľene zneužívajú utečenecké cesty v rámci teroristických plánov, musíme ich predsa dokázať odčleniť od migrantov kontaktov od e, ľudí, ktorí k nám prichádzajú e, s cieľom e, nájsť lepší život, nejaké prepojenie medzi databázami, SIS a podobne. Čiže sú v tomto smere nejaké úvahy. Inak sa chcem poďakovať, že ste si našli čas a prišli medzi nás. Ďakujem pani Homer, pani Insul, máte slovo. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj vám, pán veľvyslanec, za to, že ste prišli. Myslím si, že je správne a vhodné o tomto diskutovať v Európskom parlamente, na rozdiel od mojej kolegyne, pretože aj keď je to komplikovaná, nepríjemná diskusia, sú to otázky základných práv, právneho štátu. Myslím si, že je tiež dobré, že o tom diskutujeme tu, pretože všetci sme európskymi občanmi, a atentáty vo Francúzsku a v Belgicku sa nás týkajú všetkých. Dotkli sa nás osobne a keď vidíme tie obrazy, tak e, dokážeme všetci pochopiť, čo sa deje, aké emócie ľuďmi lomcujú a tiež mene svojej skupiny by som chcela vyjadriť sústrasť s obetami a s ich blízkymi. Európsky parlament sa tiež angažuje, e, pretože po každom jednom atentáte E, musíme riešiť otázku zákonov proti terorizmu, avšak myslím si, že tiež máme zodpovednosť, e, aby sme strážili základné práva a ich uplatňovanie o to viac, že Európska komisia sa tejto zodpovednosti nezosťuje. Mám niekoľko presných, e, presných otázok. od uplatnenia výnimočného stavu 13. novembra 2015 bol výnimočný stav trikrát predlžený a teraz už platí 7 mesiacov. Chce Francúzsko ešte predlžiť e, výnimočný stav po konci júla? Druhá otázka. Na nešťastie to nie je prvá vlna terorizmu, ktorá útočí na Francúzsko a na ďalšie krajiny EÚ prijalo Francúzsko porovnateľné opatrenia v porovnaní e, s predchádzajúcimi teroristickými útokmi? No a tretia otázka, hovoríte, že všetko je v poriadku, že nie je žiadny problém, avšak Rada Európy a Medzinárodný výbor pre ľudské práva vyjadrili silnú kritiku. A aká je reakcia vlády? Štvrtá otázka, hovorili ste o návšteve Benátskeho výboru a mňa by veľmi zaujímalo, k akým záverom sa Benátska komisia dopracovala. No a na záver možno, že to je skôr otázka na um, Európsku komisiu. Komisia povedala, všetko je v poriadku, uh, nás sa to netýka, je to národná záležitosť, to je všetko veľmi pekné, ale pokiaľ iné členské štáty budú chcieť prijať podobné opatrenia ako napríklad Polsko, kde Polsko ehm, konštato, pardon, kde komisia konštatovala, že je to problém, že nefunguje dobre ústavný súd. Tak čo chce komisia v tomto prípade urobiť? Nevytvárame tu precedens, ktorý bude nebezpečný? No a možno posledná otázka vzhľadom na e, povolenia na pobyt, či pardon, za, e, na, pardon prehľadky prehliadky bytov, ktoré sa vykonávajú bez um, povolenia súdu, robia sa na základe akéhosi bianko šeku. Myslíte si, že takéto opatrenie je v súlade s, s komunitným AKI, e, kde sa stavia na prezumpcii neviny a práve na ochranu podľa e, Charty základných práv? pretože pokiaľ to chápem správne, tak toto opatrenie sa uplatnilo aj nielen voči e, podozreným podozrivým z terorizmu, ale aj proti ľuďom, ktorí protestovali proti zákonu o práci. Ďakujem pani Guillaume. Kolegovia, máme už iba 10 minút, takže aj na otázky, aj na odpovede, takže pani Guillaume. No a to akurát vyšlo na mňa. To je škoda. Som rada, že máme príležitosť diskutovať na túto tému. Budem hovoriť rýchlo ja som jedno z tých, ktorí boli veľmi kritickí, pokiaľ ide o konštitučný výklad, pardon, ústavný výklad viacerých prvkov, o ktorých ste dnes hovorili. A som jedno z tých, ktorí sú radi, že to nešlo až, sa to natiahlo až do konca. pretože tá hysterizácia debaty dos, e, do, vedla k tomu, že sa zahmlil samotný zmysel, samotná podstata. Treba zvážiť, ako dáme do perspektívy otázky bezpečnosti. Mám dve otázky, jedna veľmi pragmatická. Hovorili ste o mešitách, ktoré sú miestom radikalizácie. Myslím si, že ich veľa Všetci sme videli veľa videí. Zaujímalo ma, aké máte stanovisko k tejto situácii. No a potom je tu ten výnimočný stav. Mňa by zaujímalo, či toto viedlo k, k nejakému vyrovnaniu situácie, k nejakému navýšeniu za zábezpek. Pani Gomeš? Monsieur l'ambassadeur, euh, même si on parle euh, état des... A keď teda hovoríme o vynimočnom stave, núdzovom stave, tak my si uvedomujeme, že čomu tu čelíme a čomu musíme čeliť z dlhodobého hľadiska. Pravdepodobne Ide vždy o tých istých, ktorí už útočili, teraz tu myslím na toho, ktorý zautočil na toho policajta. A keď vlastne tu hovorím o tých zahraničných bojovníkoch, tak vlastne sa k tomu už vyjadrila verejná mienka. A moja otázka je nasledovná. Tá hrozba je dlhodobá, ako sme povedali. Asi dlho, dlho tu budeme takúto hrozbu mať. Robíme dosť, pokiaľ ide o programy deradik- der- deradikalizačné, pokiaľ ide o prevenciu v tejto oblasti. Sú tu nejaké investície? Takisto by ma zaujímalo, že čo vás znepokojuje, keď hovoríme o otázke financovania terorizmu. A pokiaľ ide o tie strelné zbranie, mali sme to teraz Orlando, ja viem, že to znepokojuje veľa ľudí, ktorí podporujú lobbying z berateľov zbraní. Ale otázka strelných zbraní je podľa mňa kapitálna. A keď už hovoríme o hrozbe Prečo na úrovni zahraničnej politiky nevidíme, že by naše členské štáty a predovšetkým Francúzsko, že neberú také opatrenia proti tým, ktorí šíria takúto extrémnu radikálnu verziu islamu, ktorí vlastne fabrikujú, vy, vyrábajú takýchto teroristov. Je to Sádzka Arábia, ale aj Turecko. Napríklad minulý týždeň sme tu mali veľvyslanca, ja som sa pýtala, že prečo sú tu prepojenia niektorými skupinami. Prečo to nesnepokojuje európske vlády? Ďakujem pekne, pani Gomeš. Teraz dostane slovo pani Spinelli. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne, vážený pán veľvyslanec. Ďakujeme za popis stavu vynimočného a problémov, ktoré toto prináša. Ja rozumiem tomu, čo ste spomenuli. Moja krajina Taliansko zažila niečo podobné v rokoch 70. minulého storočia. Takže 70. a 80. roky v Taliansku boli podobné, pokiaľ ide o problémy s terorizmom a s výnimočným stavom. Myslím si, že tento výnimočný stav, to, že pokračuje, že bol predlžený, to je jednoducho zlý signál, pretože sa takto zmiešávajú oblasti, ktoré by sa nemali zmiešať. To znamená sociálny život, a politický život a to vytvára výnimky, ktoré môžu mať takýto stály charakter. Postupne vlastne, po, postupne zákony, výnimočné zákony, ako keby vstupovali do základných predpisov a toto je vlastne to, čo sa udialo v Taliansku aj v Nemecku, takže je to zaujímavé si to uvedomiť, čo si o tom myslíte, to je moja otázka. A takisto by som sa chcela spýtať, že čo si myslíte o správe Medzinárodnej federácie pre práva občanov, ktorá zverejnila správu, kde boli veľmi znepokojujúce informácie ohľadne tohto predlženia vynimočného stavu. Hovorilo sa tu o nebezpečných dopadoch, predovšetkým pokiaľ ide o národnú celistvosť. Kvôli takýmto podozriví podľa týmto podozreniam a takisto pokiaľ ide o navýšenie mier islamofóbie v, vo Francúzsku. Takisto tu hovoríme o vplyve, ktorý nie je vždy prospešný, o tom sme už vlastne hovorili. Je tu málo prípadov v rámci tých vyšetrovaní, prehliadok, ktoré tu boli v prípade terorizmu, kde by sa boli potvrdili od novembra do mája obavy. Pani Spinelli, myslím, že sme pochopili. Ešte posledná vec, keď hovorím o tom zmiešavaní veci, bývam v Paríži a ma znepokojuje toto zmiešavanie toho, čo tu vidíme na úrovni sociálnych konfliktov a terorizmu vo Francúzsku v tejto chvíli. Ďakujem pekne. Máme tu viacero otázok, pán veľvyslanec, a ja vám môžem dať iba 10 minút, takže nech sa páči, reagujte. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem všetkým za otázky, pripomienky, vyjadrenia. Nebudem môcť reagovať na všetky veľmi precízne, na tie otázky, tak ako by si to zaslúžili. Takže tá otázka tej reflexie, išlo tu o tú dĺžku toho výnimočného stavu, to ste sa pýtali viacerí, to dvojaké riziko, ktoré vlastne spomenula aj pani Spinelli, že či takáto výnimka sa nestane pravidlom. A potom viacerí z vás takisto hovorili o strate toho účinku takéhoto nástroja. Keď sa takéto niečo vynimočné stane normálne. Myslím, že nie je teraz jednoduchá odpoveď na takéto otázky. Vynimočný stav, núdzový stav, to znamená, že ide o režim, ktorý je vynimočný na obmedzené obdobie, ale takisto to treba jednoducho dať do súvisu aj s, čo vlastne predseda vlády nazval pred pár dňami, že podľa neho vlastne tento boj proti džihadizmu radikálnemu bude trvať pravdepodobne celú generáciu. A takisto treba zlúčiť túto logiku výnimočnosti dočasnej s tou potrebou ohodnotiť v súčasnej situácii stále tú mieru hrozby, a presvedčenie vlády v tejto chvíli, keď ja tu hovorím, je vlastne, že tá miera hrozby je taká, kde je vlastne opodstatnená v tejto chvíli e, uplatnenie vynimočného stavu a opatrenia, ktoré s tým súvisia. Druhý prvok v rámci odpovede na túto základnú otázku je to, že, že treba vždy zdôrazniť, že vynimočný stav je vynimočnou situáciou a to neznamená prekračovanie hraníc právneho štátu. Právny štát zostáva aj naďalej v platnosti. Je upravený, je sprecíznený, pretože o čo tu vlastne ide. A, očak, a vlastne zareagujem na to, čo ste sa aj vypýtali. Ide to predovšetkým o to, aby sa zlúčili, čo možno najviac. Na jednej strane ochrana tých slobod individuálnych a na druhej strane, aby bola zabezpečená verejná bezpečnosť. To znamená, v prípade takýchto situácií výnimočného stavu vlastne tá definícia takéto vyváženosti je odlišná, pretože vlastne miera hrozby opodstatňuje e, iný pohľad na tú situáciu. Toto je vlastne aj úloha vlády. Naša vláda uplatnila takéto opatrenia, vaša komisia, pretože pani e, Holmajerová zasa hovorila o tom, že akým spôsobom treba pristúpiť k tým legislatívnym textom, ktoré sa tu preskúmávajú, kde treba nájsť tú mieru vyváženosti, pokiaľ ide o ochranu slobod, jednotlivcov a na druhej strane tu zase teda do súvisu s verejným e, s právom na slobodu. A tretí prvok, ktorý by som chcel spomenúť, okrem týchto opatrení, ktoré boli prijaté, ktoré vlastne v prípade núdzového stavu sú možné a ktoré sa potom modifikujú podľa okolností, vyhodnocujú situáciu. Takže ešte jeden príklad, pokiaľ ide o modifikácie. Napriek tomu, že sme tu teda predložili ten núdzový stav, predsa len to ne, nebude tak, že to bude automaticky predlžované. Napríklad minulý rok v novembri sa vláda rozhodla, že nebude aktivovať možnosť takýchto administratívnych prehliadok v prípade v takej podobe, akej boli uplatňované v tej prvej fáze, pretože tá potreba už bola menšia a z toho dôvodu vlastne veľké množstvo tých prehliadok, ktoré boli úspešné, sa vlastne predsa len udiali v tom prvom období a Okrem toho do všetkého, okrem týchto opatrení, ktoré súvisia s vynimočným stavom, predsa len ide o dlhodobé kroky, hĺbkové kroky, kroky, ktoré sa týkajú tých prapríčin tohto problému, ktoré prispievajú k radikalizácii všetky tie, ktoré vlastne šíria tú ideológiu, ktoré vlastne vedú k takýmto teroristickým e, aktom, proti ktorým musíme postupovať spoločne na národnej úrovni, respektíve na európskej úrovni. A v tomto kontexte tu boli spomenuté viaceré otázky, konkrétne teraz to, čo sa spýtala pani Fajon, pokiaľ ide o riziko príchodu na európske územie, nových aktérov, ktorí by mohli páchať takéto teroristické útoky. Pri tejto príležitosti by som chcel zdôrazniť význam tých krokov, ktoré sme spoločne takto definovali, pokiaľ ide o kontrolu prístupu na európske územie, pokiaľ ide o revíziu kódexu šengenského Schengenu, na tom sa vlastne pracuje momentálne, takisto spustenie kontrol, tak ako to navrhuje komisia na hraniciach a takisto aj tie prípady, ktoré ste tu spomenuli, teda hovorili ste o tom možnom príchode teroristov z Turecka cez Grécko. Je pre nás veľmi dôležité, aby tie hotspoty jednoducho mali tú kapacitu, možnosť kontrolovať, bojovať proti falšovaným dokumentom, aby sa zabezpečila bezpečnosť hranica. Preto vlastne trváme na tom, aby ten program reaž eh, návratu utečencov, aby to takisto umožnilo vykonávať takéto bezpečnostné kontroly a to už priamo v Turecku, na to by sme sa vyhli takýmto rizikám, ktoré ste tu vlastne vy spomenuli. A okrem toho, okrem toho tu máme ešte kontroly hraníc, za to je vlastne zodpovedný priamo váš výbor. Takisto sú tu kontroly, ktoré sa týkajú, ktoré sa týkajú kontroly pašovania zbraní. Ide, keď hovoríme o pašovaní zbraní, to, čo sme vlastne zažili po období po útokoch v Paríži a po útokoch v Bruseli, vlastne je tu nedostatok tej možnosti vystopovať, kontrolovať toho toku zbraní na náš kontinent. A v predvečer tých útokov na Charlie Hebdo naša krajina sa ujela iniciatívy, aby žiadala od komisie, aby predložila novú verziu, o smerni- novú verziu smernice o zbraniach. A pred pár dňami sme počuli viac informácií k tejto téme a z pohľadu Francúzska vidíme, že tu je dohoda, ktorá na jednej strane umožňuje rozšírenie toho diapazónu zakázaných zbraní a zároveň nezabúdame na legálnu držbu zbraní, kde je zabezpečená kontrola. Hovoríme tu o, predovšetkým o strelcoch športových a polovníkoch, ale myslím, že je to ťažké vyvážiť, ale jednoducho dôležité, aby sme zlepšili tú možnosť vystopova- vystopovať tok zbraní v Európe, pretože vidíme v posledných mesiacoch, že tu je veľké vákum, pokiaľ ide o túto oblasť. Pokiaľ ide o financovanie terorizmu, to je takisto kľúčový krok, hoci niekedy vidíme, že nemáme dostatočné finančné prostriedky Napríklad pokiaľ ide o tie útoky, kde bol pred tromi dňami zabitý ten policajt, tak tam vlastne neboli potrebné žiadne finan- finančné prostriedky na financovanie tohto útoku, ale musíme aj naďalej kontrolovať predovšetkým pašovanie omamných látok, zbraní, aby sme videli, že kam tie peniaze idú. To je naša hlavná úloha, preto sme radi, že komisia o pár dní predloží nový akčný plán na úrovni, mini- na úrovni ministrov financí sa to potom bude prerokúvať, aby sme bojovali proti praniu peňazí a ja si uvedomujem, akú spoluprácu musíme mať na úrovni parlamentu a rady, aby sme sa pozreli spoločne na tie dlhodobé opatrenia, ktoré by mali byť účinné v tejto oblasti, pretože vlastne národné kroky v takomto kontexte neumožňa e, vykoreniť tento fenomén, ktorý tu máme, ktorý by sme chceli všetci vykorení. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne, vážený pán veľvyslanec. Ďakujeme za vaše slova. Boli tu viaceré otázky. Pani Intveld sa chce spýtať v stručnosti, pretože tu boli konkrétne otázky, ale by, môžeme do, mať vstup k tej správe Benátskej komisie? Prepáčte, že som nereagoval na túto konkrétnu otázku. Stanovisko Benátskej komisie bolo zo strany komisie zverejnené 6, 7. marca tohto roku, ale môžem vám ho sprostredkovať, ak to potrebujete. Musíme prejsť, eh, kolegovia, na ďalší bod. Čakáme na pani Ferraru, ktorá príde o pár minút.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 a preto budeme pokračovať. E, začneme s tieňovými spravodajcami, takže ako prvý dostane slovo pán Melo. Pán Melo, nech sa páči, máte slovo, nech sa páči. Senhor Presidente, sendo franco, eu acho que haveria tal... Kolegovia a kolegyne, poviem to úprimne, myslím si, že by bolo dobrým nápadom pádom by bolo dobré, ak by pani Ferrara mohla si vypočuť naše pripomienky, vedie predsa spravodajkyňou, ona je tu na to, aby mohla umožniť dôležité kompromisy. Neviem, či je dobré, že začneme bez nej. Neviem, či tu je nejaký iný bod programu, ktorý by sme mohli robiť, alebo niečo iné. To je iba návrh z mojej strany. Pán Melo, ja mám ten istý záujem, ja som tiež čeňová správdakňa, pre mňa je veľmi dôležité, aby sme počkali, ale musíme sa rozhodnúť, že či chceme zmeniť program, pretože čakáme na predstaviteľov komisie a tí prídu, bolo mi povedané, tak čakáme na spravodajkyňu. Sekretariat mi oznámil, že musíme počkať asi 5 minút a ak nie, tak sa pozrieme na správu, ktorý, ktorá je o predmetom ďalšieho bodu. Nech sa páči. Alors, Madame Ferrara est arrivée. Madame Ferrara, tout le monde... Takže pani Ferrara už prišla, všetci sme na vás čakali, aby ste predstavili správu o boji proti korupcii a kroky nadvedzujúce na uznesenie organizovanom zločine. Máte dve minúty, pretože ste meškali. Ďakujem pekne, Pani predsednička, je mi ľúto, že som prišla eh, neskôr. 10.30, no, prepačte, že som teda prišla neskôr. Chcem eh, eh, sa poďakovať za túto príležitosť. A tiež ďakujem kolegom za, za predložené pozmenujúce návrhy, ktoré obohatili správy. Je to naozaj veľmi dobrá, dobrý príspevok od ostatných členov. Eh, od ostatných poslancov na obohatenie tohto, tejto správy. Eh, chcem sa pozrieť na tú koncepciu, eh, ktorá bola už spomenutá, keď správa bola prezentovaná na prvom stretnutí tieňových spravodajcov. Chcela by som sa vyhnúť situácii, že budeme doširoka hovoriť o jednotlivých eh, bodoch. Ja eh, by som eh, rada sa postarala o to, aby tá štruktúra zostala taká, na aký sme sa dohodli na samotnom začiatku, pretože v opačnom prípade by sme tu videli podobný fenomén, ako to bolo s uznesením o tomto kriminálnom, k tejto kriminálnej činnosti. Celý rad eh, pozmeňovacích eh, návrhov, eh, ktoré boli predložené, sa nehodí do pôvodnej štruktúry. Mm, trochu si robím obavy, neviem, či e, sú, e, sa hodia k tomu, čo tam už, už, už máme. E, máme tam otázku a falšovania kybernetickej zločinnosti, obstarávanie. A To sú špecifické oblasti, ktoré sa hodia do tej už existujúcej štruktúry správy. Ale snažíme sa, aby táto správa sa ľahšie čítala, aby bola presne zameraná na eh, to, na čo eh, chceme. Eh, máme tieňových spravodajcov, aby sa na to teda mohli pozrieť prípadne a, zoskupiť to tak, aby to celé sedelo s tou existujúcou štruktúrou. Veľa vecí tam bolo veľmi zaujímavých, napríklad ochrana tých neoficiálnych informátorov podobné, alebo otázka Európskeho verejného prokurátora. Ale e, obávam sa, že keby sme ich tu spomínali, že by to e, mohlo spôsobiť, e, že sa bude malo pozornosti venovať tým ostatným témam. Takže chcem sa postarať o to vyváženie, aby to bolo vyvážené s tou našou hlavnou pozíciou, ktorú tu zastávame. Chceme, aby tam bola jasná štruktúra, jasný cieľ, aby sa celá správa dala veľmi jednoducho e, čítať e, po e, zmeňovací návrh k reko výmena údajov, pozmeňovací návrh o, o, o mafii a tak ďalej. To sú všetko zaujímavé veci. Takže to je zatiaľ všetko. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Chcel by som sa poďakovať e, pani e, spravodajkyni e, Ferrare. Naozaj sa veľmi snažila. Toto je veľmi dôležitá správa, pretože ide o, o problematiku, ktorá sa týka celej Európy. Hovorím tu vo vlastnom mene. Určite e, je to oblasť, o e, ktorú aj ja mám veľký e, záujem. EPP predložil celý rad pozmeňovacích návrhov, Dúfam, že pani e, Ferrara ich e, bude považovať za pozitívny príspevok, za pozmeňovacie návrhy, ktoré bude možné e, využiť. Sú tam návrhy v rôznych oblastiach, napríklad PPP alebo verejné kontrakty, ktoré sú veľmi ohrozené korupciou. Tiež chceme zabezpečiť, aby pri komisiách ktoré sa zaoberajú plánovaním, e, prebiehalo všetko transparentne. E, e, nižšia úroveň korupcie existuje aj na regionálnej úrovni a tiež chceme sa zaoberať korupciou v športe a manipuláciou výsledkov športových zápasov. Často sa objavujú tieto druhy správ v médiách. Tiež otázka lobovania E, niektoré Eh, eh, veci tu sú eh, legálne, ale musia existovať pravidlá, aby sa nedala situácia zneužiť. Alebo nový technologický vývoj musíme zabezpečiť, aby ľudia, ktorí vyšetrujú tieto zločiny, mali technické a finančné zdroje k dispozícii, aby mohli bojovať proti novým modelom korupcie. Mnohé policajné zložky tieto zdroje nemajú a aj hospodárske zločiny sa stávajú stále sofistikovaní najrôznejšími, sú cezhraničné a len veľmi ťažko sa odhaľujú. Tiež musíme zabezpečiť, aby pravidlá na celoeurópskej úrovni týkajúce sa financovania politických strán boli rovnaké. Nie všetky krajiny majú rovnaké pravidlá. Financovanie politických strán je dôležitá otázka. Musíme tu e, e, byť vzorom a Európsky parlament by mal vyslať takýto e, signál. Pokiaľ ide o príjmanie utečencov, musíme bojovať proti všetkým, ktorí, ich, ktorí tento fenomén zneužívajú. To sú ľudia, e, ktorí týchto utečencov zneužívajú za cie, s cieľom získania ekonomického zisku a proti tomu musíme e, bojovať. Nechcem tu teda e, hovoriť obsiahlo všetkých pozmeňovacích návrhoch, Európska únia je napríklad miestom, kde sa veľa investuje zo zahraničia. Musíme sa pozrieť aj na to, odkiaľ tieto finančné prostriedky pochádzajú. Sú rôzne zdroje finančných prostriedkov, ktoré sa môžu využívať na rôzne účely a niektoré z týchto účelov nie nie sú legálne. Myslím si, že e, tento e, aspekt e, by mala pani Ferrara zobrať do úvahy. Určite budeme veľmi úzko a konštruktívne s, s ňou spolupracovať. Myslím si, že to je veľmi dôležité pre Európsky parlament. Ďakujem veľmi pekne. Ako tieňová spravodajkňa sa vyjadrím teraz v bulharčine, takisto sa vyjadrím k tejto téme. Chcela by som sa poďakovať kolegyni Ferrara za jej prácu a za jej snahu. A tiež ďakujem všetkým kolegom, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy. E, môžem e, e, to porovnávať, pretože počas ostatného legislatívneho obdobia som pracovala na správe Jakolino a tá správa e, mala za cieľ predložiť návrh komisie, pokiaľ ide o organizovanú kriminalitu a pranie špinavých peňazí. Zdieľam e, stanovisko kolegyne Ferrara. Táto správa by sa eh, mala viac eh, zameriavať na eh, konkrétne aspekty, na niekoľko konkrétnych aspektov. Teraz tu máme celý rád aspektov. Počas našej práce sme objavili celý rád aspektov v tejto problematike. Európska komisia nepredložila konkrétne návrhy. Na druhej strane by som chcela povedať, že správa pani Ferrara je oveľa špecifickejšia. Myslíme si, že komisia by si mala túto správu prečítať a vypracovať konkrétne e, návrhy. Rada by som hovorila v mene niekoľkých ďalších kolegov e, za SAD. Pred, e, prezentovala by som naše pozmeňovacie návrhy, ale nebudem prezentovať všetky pozmeňovacie návrhy, pretože času nemáme dosť. Takže poprvé. Predložili sme návrhy týkajúce sa rozdielných mechanizmov, ktoré existujú na európskej úrovni. Tu mám na mysli aj e, CVM. Musíme e, tam e, zakomponovať do textu aj scoreboard pre oblasť súdov. A musíme sa snažiť, aby takéto niečo bolo aplikované vo všetkých členských štátoch. Existuje správa komisie ako členské štáty bojujú proti korupcii a v tejto správe sa uvádza, že existujú obrovské problémy vo všetkých členských štátoch v rámci boja s korupciou. A po druhé, e, je to niekoľko pozmeňovacích návrhov týkajúcich sa boja proti korupcii v európskych inštitúciách. A po tretie, pozmeňovacie návrhy týkajúce sa potreby harmonizovať rôzne právne ustanovenia v trestnom práve. Sme pripravení spolupracovať e, s, e, s pravodajkyňou. E, myslím, že by sme mali takto dobre spolupracovať a mali by sme sa snažiť dosiahnuť dobré kompromisné návrhy. A myslím si, že pozmeňovacie návrhy SAD by mali byť zohľadnené. Budeme pokračovať s tretím, tretou kolegyňou, pani Krisbeko z ALDE. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Naozaj stručne pretože máme času málo. Chcem sa poďakovať Lore za vynikajúcu spoluprácu. No a naposledy som to už tiež hovorila, chcela by som zdôrazniť, že mala naozaj výborný nápad zdieľať informácie s profesionálmi Takže naozaj stručne, moja parlamentná skupina by chcela hovoriť o štyroch bodoch. Poprvé, zločinecké skupiny e, z veľkej miery fungujú cezhranične, či už majú partnerstva s inými skupinami alebo operujú vo viacerých krajinách. No a na to je potrebné zareagovať adekvátne a vhodne a preto je potrebné e, zareagovať či vytvoriť nástroje, ktoré by boli efektívne na európskej úrovni. Čiže by som chcela ešte raz pripomenúť, nakoľko európsky prokurátor, ktorý bude mať dostatočné financie, a nebude obmedzovaný práve z finančného hľadiska. Toto založenie je veľmi dôležité. Samozrejme, e, zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi, Doteraz je tu naozaj veľmi nízka miera synergie, vzájomnej súčinnosti. Musíme naozaj im systematicky trvať na tom, aby sa využívali európske databázy a aby sa systematicky e, využívali tiež služby Europolu, Eurojustu a tak ďalej. Chcela by som tiež hovoriť o ďalšej veci, tá je veľmi dôležitá. Finančná, ne, finančná záťaž vyplývajúca z prania špinových peňazí a z organizovaného zločinu je natoľko zásadná, že musíme naozaj aj v tejto oblasti zefektívniť boj proti kriminalite, aj vrátanie kybernetickej kriminalite. No a pokiaľ ide o zmrazenie a konfiškáciu majetku, bola by som rada, aby táto smernica stávala na revízii smernice z roku 2011. No v tomto texte by sme mali zapracovať možnosť stíhať osoby, ktoré majú majetky prv ako tieto, ten majetok presunú na tretieho, na ďalšieho človeka, či už na člena rodiny a tak ďalej, a potom už nebudeme mať možnosť bojovať proti tomuto uh, pre, prevodu. Eh, myslím si, že takéto opatrenie by nám ušetrilo miliardy eur. Naozaj vždy sa musíme hovoriť veľmi rýchlo na tomto výbore, takže som bola stručná, ale budeme ďalej s Laurou spolupracovať, aby tento text priniesol konkrétne odpovede. Ďakujem. Ďakujem pani Grisbeck. Pán Dejang zakuje. Thank you very much, eh, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem stručný, hovorí pán De Jong, pretože musím ísť do iného výboru. Chcel by som sa takisto poďakovať spravodajkyni za prípravnú fázu, pretože sme tu mali formálne aj neformálne podoby komunikácie. Súhlasím s tým všeobecným prístupom v tom zmysle, že pripravíme správu, ktorá bude čo možno najjasnejšia najzrozumiteľnejšie, aby sme sa vyhli takej situácii, že komisia a rada by potom mohli povedať, že síce je tu pekná správa zo strany parlamentu a my si z toho vyberieme jeden, dva prvky a ostatné nás nezaujíma. Je veľmi dôležité, aby sme mali celý taký zoznam odporúčení, ktoré budú v tom uznesení a ktoré potom komisia bude brať vážne. Pokiaľ ide o všeobecné pozmeňujúce návrhy našej skupiny, chcel by som zdôrazniť 1, 34, pretože je výnimočný v tom zmysle, že je to určitá pripomienka, pokiaľ ide o všeobecné princípy, ktoré sme prijali ako parlament ohľadne trestného práva Európskej únie, pokiaľ ide o takéto eh, o podstatu kriminálneho práva. A je veľmi dôležité, aby tieto obsahovali určité kritéria, ak skutočne chceme novú legislatívu v oblasti trestného práva, na to, aby sme preukázali, že v tejto správe vlastne sme sa venovali aj tejto problematike. A v neposlednom rade e, časť tých pozmeňujúcich návrhov, kde vidíte moje meno, kde je aj zoznam iných poslancov z iných politických skupín, tak tieto vlastne reflektujú stanoviska výboru INTE pokiaľ ide o transparentnosť a boj proti korupcii a praniu špina, e, špinavých peňazí, je veľmi dôležité, aby sme našli spoločné, spoločné body naprieč e, politickými skupinami, tak ako sa nám to podarilo vo výbore INTA, a aby sme našli dobré kompromisné návrhy. Toto je veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán De Jong. A posledným je pán Terry Kapras, ak som správne vy prečítala meno, ste za zelených, áno? Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa vyjadrujem v mene pani Žoli, ktoré je veľmi ľúto, že tu nemôže byť na tomto zasadnutí. Budem veľmi stručný a budem hovoriť k veci, pretože aj ja musím odísť. Chcel by som zdôrazniť niektoré body. Náš pozmeňujúci návrh 155 napríklad zdôrazňuje, že počet environmentálnych e, problémov sa navyšuje a že musíme sa s tým lepšie vysporiadať na úrovni Európskej únie, berúc do úvahy prepojenia, e, prepojenia mafie na kriminálne aktivity. 94-98 zdôrazňujú kľúčovú úlohu, kde e, verejný prokurátor môže zohrať túto úlohu na úrovni Európskej únie. Takisto chceme posilniť úrad tento úrad, ktorý by sa mal zriadiť, aby tu boli jasne definované konkrétne právomoci. Takisto sú tu ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré vytvárajú tlak na komisiu na to, aby sa predložil návrh ohľadne ochrany nahlasovateľov problémov, tých whistleblowerov. Títo zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti korupcii a preto musia mať zabezpečené lepšiu ochranu na európskej úrovni. LuxLeaks a panamské papiere preukázali to, že je oveľa naliehavejšie v tejto oblasti už konečne konať. A v neposlednom rade 193 pozmeňujúci návrh e, chce, aby výbor LIBE dodržiaval odporúčania, ktoré boli v tomto uznesení prijaté, inak bude toto uznesenie bez zube. Preto musíme vyhodnotiť tieto kroky, ktoré boli prijaté v tejto oblasti v najbližšej budúcnosti na to, aby sme vytvorili tlak a tie naše odporúčania pripravili tak, aby skutočne mali určitú silu. Gratulujem pani spravodajkyni, sme presvedčení, že sa nám na konci podarí vypracovať správu, ktorá bude prospešná s konkrétnymi odporúčaniami a zároveň bude zacielená, presná a je to veľmi dôležité, ak chceme, aby niekto náš hlas vypočul. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Ďakujem. Už máme uzatvorený ten zoznam. Máme tu kolegov, ale teraz zostane slovo pani Činiči. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem, chcem sa poďakovať kolegyni Ferrare eh, za tie závery, ktoré tu boli rozpracované a ten fenomén organizovaného zločinu je fenoménom, na ktorý nemáme spoločnú definíciu a ja si myslím, že to je veľmi dôležité východisko. Teším sa na túto spoluprácu a dúfam, že budeme môcť tu vo výbore niečo predložiť, ale pokiaľ ide organizovanú kriminalitu, zločin, to je komplexný fenomén, ktorý sa stále vyvíja a má cezhraničné, nadnárodné prvky, infiltruje sa do viacerých aktivít a oblastí. A ako povedala pani Jotová, je pravdou, že musíme ten dokument vypracovať tak, aby bol veľmi presný, trefný, nemôžeme sa stratiť v definíciách a je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli predovšetkým na vplyv e, organizovaného zločinu na spoločnosť, takže všetky naše pozmeňujúce návrhy budú v tomto kontexte pripravené. Infiltrácia eh, organizovaného zločinu do reálneho hospodárstva cez eh, pranie špinavých peňaží, peňazí. Vlastne o tom sme sa zhovárali s kolegami pred pár dňami. Organizovaný zločin sa vlastne dostáva aj do rybolovného odvetvia. To znamená, každý produktívny sektor odvetvie našho hospodárstva je vlastne predmetom vplyvu takéhoto organizovaného zločinu. A toto je jeden z tých aspektov, ktoré som tu chcela nastoliť a chcela som upriamiť vašu pozornosť na využívanie svetkov v justičnom systéme. V Taliansku Máme skutočne veľkú skúsenosť s organizovaným zločinom a prístup k svetkom je kľúčový. Je tu ešte ďalší problém, kde musíme urobiť viac, to je výmena informácií, to je takisto cezhraničný fenomén a veľmi kľúčové, aby tá výmena informácií sa diala v takom duchu, aby sme jednoducho boli dobre informovaní, predovšetkým pokiaľ ide o finančný sektor. Toto sú kľúčové prvky, ktoré môžu viesť k boji proti organizovanému zločinu. Teraz ešte dostane slovo pani Šlein. Máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem tieňovým spravodajcom, ďakujem spravodajkyni za prácu na tomto dokumente. Ja som sa takisto chcela vyjadriť k tejto téme. Predložila som viacero pozmeňujúcich návrhov a chcela by som zdôrazniť niektoré body. Ide o dokument, ktorý apeluje na to, aby sme mali štandardné pravidlá ohľadne whistleblowerov. Je veľmi dôležité, aby na európskej úrovni sme mali štandardnú definíciu a to isté sa týka aj svetkov v rámci súdnych procesov. Mali sme spoločnú deklaráciu ohľadne smernice predmetnej, ktorá sa týkala konfiškácií a Hovorilo sa tu o vzájomnom preuznávaní konfiš- príkazov na konfiškáciu a správu zábaného. Potrebujeme správnu analýzu výhod a nevýhod, keď sa venujeme tejto problematike, keď hovoríme o otázke konfiškácií, Týka sa to predovšetkým napríklad talianského prípadu. A pokiaľ ide o <coughs> ďalšie problémy, vidíme, sledujeme teraz majstrovstva vo futbale a vidíme, ako vlastne tie nelegálne stávky fungujú práve v oblasti športu, kde vlastne sa prispôsobujú zápasy požiadavkám ktoré boli stanovené v tých stávkach. Musíme bojovať proti tomuto fenoménu. Ďakujem pekne, pani Šlen, a teraz dáme malú výnimku. Pán Radev je posledný. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Organizovaný zločin a korupcia nie sú typické pre jednotlivé štáty. Existujú vo všetkých štátoch. A z tohoto dôvodu Potrebujeme spoločné európske riešenie. Preto trváme na tom, aby sme mali európsku stratégiu v boji proti korupcii. Takýmto spôsobom boj proti korupcii bude mať patričnú pozornosť, ktorú si zaslúži a členské štáty budú lepšie spolupracovať medzi sebou a budú si vymieňať overené postupy. Navrhol som pozmeňujúci návrh, na základe ktorého Európska komisia monitoruje boj proti korupcii vo všetkých členských štátoch. Ide o mechanizmus monitoringu, ktorý by bol podobný mechanizmus pre spoluprácu a monitoringu v prípade krajín ako je Bulharsko a Rumunsko. A môžeme o tom tu vo výbore hovoriť. A v neposlednom rade podporíme pozmeňujúce návrhy, kde sa hovorí o revízii európskych zákonov v boji proti praniu špinavých peňazí. Ďakujem pekne. Telehota je 11. 12. júla. Myslím, že to je posledný týždeň júla. A teraz prejdeme k tretiemu bodu dnešného programu. Ide o uplatňovanie prístupu prístupových centier hotspots v Taliansku. Pán Onidini, pán Onidi má slovo. Quatre personnes. Kolegovia, prístup prístupových centier to bolo iniciované zo strany komisí v riešení migračnej krízy. Sú tu na to, aby sa zjednodušila situácia v tejto oblasti, pokiaľ ide o veľký počet migrantov, ktorí prichádzajú do Európy. Európska únia chce pomáhať členským štátom, do ktorých prichádzajú títo utečenci, pokiaľ ide o ich registráciu a zabezpečenie ich medzinárodnej ochrany. Tieto hotspoty sú bezprostredne spojené s programom relokalizácie a takisto s cieľom zabezpečiť patričné kontroly tých, ktorí nemajú právo, právo na azyl alebo inú formu pomoci. Takisto tu boli diskusie ohľadne fungovania hotspotov v Grécku Mali sme tu aj prezentáciu správy delegácie v Libe. Chceme sa sústrediť na situáciu v Taliansku, ktorá je takisto zaujíma, zaujímavá vzhľadom na rastúci počet utečencov, ktorí prichádza do Talianska v posledných týždňoch. Takže teraz by som chcela dať slovo uh, Olivierovi Onidimu, zastupcovi riaditeľovi pre migráciu a azyl generálne HOME, ktorý, nám, ktorý nás oboznámi s situáciou sme radi, že vás vítame v Libe. Po prvýkrát od vášho vymenovania, po vašom vystúpení budú nasledovať poslanci, ktorí budú mať právo reagovať formou otázok na vaše vystúpenie. Pán Onidi, nech sa páči, máte slovo. Nemáme veľa času, ale predsa len nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, ďakujem za úvodné slovo. Som rád, že som v Európskom parlamente, aby som mal aktualizovať si informácie ohľadne situácie v Taliansku a takisto aj v širšom kontexte ohľadne otázky migrantov v Taliansku a celkovej dynamiky toho, čo nazývame vlastne tú stredomorskú cestu, cestou. Po dohode s Tureckom vidíme celkom jasne, že veľké množstvo migrantov prichádza do Európskej únie cez túto cestu a tá situácia v súčasnosti viac menej je taká, že 55 tisíc migrantov vlastne sa vylodilo v Taliansku, to je veľmi značné číslo. Minulý týždeň to bolo viac než 6 tisíc ľudí, ktorí boli zachránení na šírom mori a potom boli vylodení v Taliansku. Tieto čísla ako také sa nelíšia od čísiel, od celkového trendu, ktorý sme tu vlastne videli aj minulý rok sú stále podobné, to znamená, Taliansko s touto situáciou sa vysporadúva na základe tej skúsenosti, ktorú sa aj podarilo získať v minulých rokoch. Viacero z aspektov tu boli prerokované v, tejto, v tomto výbore. Pokiaľ ide o ľudí, ktorí prichádzajú z Afganistanu, Pakistanu, Sýrie, treba povedať, že tí, ktorí prichádzajú takým domom, sú tými, ktorí vlastne túto cestu využívali už aj v minulosti. Predovšetkým ide o Nigerčanov a Eritrejčanov, ale takisto aj ľudí z Gambie, Somálska a Sudánu. Tie isté krajiny, odkiaľ tí ľudia pochádzajú, sú aj tento rok. 87% ľudí začína vlastne, alebo sa nalodí v Líbii a 12% z Egypta. A čo treba si uvedomiť, je posledné navýšenie ľudí, ktorí prichádzajú z Egypta a to nás viedlo k tomu, aby sme podnikli konkrétne opatrenia v spolupráci s egyptskou vládou na to, aby sme lepšie pochopili, že prečo tomu tak je. Dva také dôležité trendy, ktoré chcem zdôrazniť v porovnaní so situáciou, ktorú sme mali minulý rok, Poprvé sú tu dosť také veľké hodnoty. Sa pozrieme napríklad na maj. Videli sme tu 16 tisíc ľudí, ktorí sa vylodili za jeden deň, čo je jednoducho veľmi veľké množstvo. Ak berieme do kontextu tú celkovú situáciu s hotspotmi, ktoré musia potom takýchto, takýto počet ľudí potom aj prijať. A ďalší aspekt, čo je niečo veľmi dôležité pre vás, pretože ste sa na to viackrát pýtali, to je veľká miera úmrti, úmrtnosti. Bohužiaľ, máme tu navýšený počet, tretinový počet, o 30 ľudí viac zomiera na tej ceste do Európy v porovnaní s minulým rokom a vieme, že na konci roka pravdepodobne ten počet úmrtí bude ešte väčší porovnaní s minulým rokom. To znamená, že dodatočné kroky musia byť podniknuté, aj pokiaľ ide jednotlivé kroky, operácie, pokiaľ ide napríklad o tie záchranné akcie, ktoré momentálne prebiehajú. Ďalšia podpora musí byť zabezpečená. Nespochybňujeme efektívnosť celkových operácií záchrany na mori, ale je tu skôr skutočnosť, že tí pašeráci využívajú menej kvalitné lode a púšť, dajú na tie lode oveľa viac migrantov ako v minulosti. To znamená, sú to gumové člny, ktoré sa používajú predovšetkým z destinácií ako Líbia, kde je viac než 100 ľudí na tom člne. To je niečo úplne nové ako fenomén. A potom vlastne to naloďovanie, ktoré máme z Egyptu, tak to sú vlastne rybolovné lode, ktoré môžu prijať až 300 migrantov, čo je vlastne vážna bezpečnostná hrozba pre tých, ktorí na tej lodi sú. A pokiaľ ide o tie hotspoty, tak tá prvá priorita bola preskúmať tie existujúce hotspoty. Máme štyri hotspoty, ktoré už dlhšie fungujú v Taliansku a to veľmi efektívne. Lampedusa, Pozzolo, Trapani a Taranto. Tá ten kontakt s úradmi v Taliansku vypovedol k tomu, že tu došlo k potvrdeniu zo strany našich naprotivkov, že dva ďalšie hotspoty budú otvorené a budú vlastne fungovať od júla. To je veľmi dôležité a kľúčové pre nás, pretože vidíme, že tie čísla narastajú, pretože poveternostné podmienky sú priaznivejšie. Tieto nové dva hotspoty budú v Mineu a Mesine. A navyše, Máme takisto aj kontakty s talianskou vládou, pokiaľ ide o to, aby urobili aby sa zriadili štyri operačné mobilné hotspoty, mobilné. Prečo mobilné? Pretože takéto nástroje majú mať možnosť premiesniť sa z jedného miesta v Taliansku do druhého na to, aby sa zabezpečila efektívnosť celkového procesu vyloďovania, a pravdepodobne, aspoň takto hodnotím ja, tieto mobilné hotspoty veľmi rýchlo budú formalizované a stanú sa riadnymi hotspotmi v tom zmysle, že vlastne tá kapacita jednoducho je momentálne potrebná. Tie štyri mobilné, ktorými sa počíta, budú umiestnené v Auguste, Palerme, Reggio a Crotone. Takýmto spôsobom navýšime kapacitu hotspotov do súčasných 1600 ľudí denne na 3000 alebo trochu viac než 3000. Takže je veľmi kľúčové postupovať takýmto spôsobom, pretože máme polovicu migrantov, ktorí sú stále vyloďovaní mimo týchto hospodov a vy viete, že musíme dosiahnuť situáciu, kde 100% migrantov sa vylodí v tých hotspotoch na to, aby, a na to potrebujeme zvýšiť tú kapacitu hotspotov, takže to potrebujeme zaznamenať zlepšenie. Ďalší problém, ktorý sa tu naznačil, to sú tie hotspoty na vode. Bolo to také nedorozumenie, pokiaľ ide ten koncept. Nechceme postupovať tak, aby tie hotspoty jednoducho fungovali nejako na mori, na lodi, to je jednoducho úplne nemožné otázky tu už boli nastolené zo strany a takisto aj zo strany našich agentúr, čo vlastne tento koncept predstavuje a tu skutočne vyjadrujeme veľký, veľkú sympatiu aj voči talianskej vláde. Skutočne sme pripravení podporiť takéto riešenie. Ide o dodatočnú loď, ktorá by mohla prijať až 2000 migrantov na to, aby e, tie bezpečnostné záchranné operácie boli ešte viac efektívne, na to, aby sme pomohli priniesť tých migrantov k tým riadnym hotspotom, tým riadnym prístupovým centrám, aby skutočne tých 100% ľudí bolo vylodených práve v týchto prístupových centrách, aby sme mohli zabezpečiť medicínsku starostlivosť, či už fyzickú alebo psychologickú pomoc a kontrolu, aby sme zabezpečili tú prvotnú fázu identifikácie, aby sme pristúpili k tým migrantom správnym spôsobom a to už vo chvíli, kedy sa vlastne vylodia v týchto prístupových centrách. To znamená, vo všeobecnosti tieto, tá situácia je veľmi dobrá. UNHCR, IO, IOM spolupracujú ja som zaslal list italianským úradom pred desiatimi dňami, kde sme zaznamenali viaceré zlepšenia, kde vidie celkom konkrétne hmatateľné výsledky zlepšenia, pokiaľ ide o to, akým spôsobom sa pristupuje k migrantom a my vidíme celkom jasne, že sa to zo strany talianských úradov zobralo veľmi vážne. Čo však ešte pred nami stále zostáva, to je ten záchranný plán. Myslím, že zo strany Talianska nechcú veľmi hovoriť o tomto pláne, pretože túto situáciu vnímajú v podobnom duchu ako to, čo vnímali doposiaľ v kontexte tej situácie, ale v spolupráci s IOM a UNHCR sme spustili taký taký krok, aby sme boli pripravení preukázať talianským orgánom, ako vidíme, že niektoré tie hraničné hodnoty, ktoré sme tu zaznamenali v minulých týždňoch, ak by sa to stalo nejakým štandardom, normou, tak na to jednoducho potrebné dodatočné kapacity, aby sa tieto mohli rýchlo zmobilizovať. Takže tie hlavné otázky, ktoré zostávajú, sa týkajú Vypočuli ste si vlastne komisára včera, mali ste takisto dobrú diskusiu aj s ním vzhľadom na tú správu, ktorú sme zverejnili včera. Taliansko znáša tú situáciu, avšak zhostil sa svojej zodpovednosti veľmi dobre, ale na to musí zareagovať aj Európska únia, musí byť aktívnejšia, pokiaľ ide o pomoc Taliansku. Predovšetkým to znamená, že mechanizmus relokácie musí byť účinnejší. Nielen sluby, ešte stále sme nedostali všetkým tým slubom, ktoré boli prijaté na to, aby sme mm, sa dokázali vysporiadať, vysporiadať so všetkými žiadosťami o azyl v Taliansku a v súčasnosti sa sústredíme na tieto problémy v diskusiách s členskými štátmi. Nie je nič viac frustrujúce, než to, ako tí, ktorí prešli cez všetky tieto postupy, aby potom celé týždne, niekedy aj, me, niekedy aj mesiace zostali v takých ubytovniach, ktoré vlastne sú v blízkosti týchto prístupových centrách a stále sa im iba slúbuje, že budú premiestnené. Talianské úrady urobili veľmi veľa na to, aby urychlili tieto programy, ktoré vlastne tieto kandidátov pre premiestnenie zgrupujú je to napríklad komunita 4000 Eritrejčanov, ktorí sú dobrými adeptami na to, aby boli relokovaní, čo možno najskôr. Zhruba sú to viacero 100 Eritrejčanov, ktorí by mali byť premiestnení. Minulý týždeň došlo k relokácii iba 25 osôb, takže vidíme, že tá priorita v tejto oblasti zostáva. Ďalšia priorita, to je takisto predmetom toho, čo ste tu nastavili viackrát, to je situácia nesprevádzaných mladistvých. Bohužiaľ videli sme v tomto ohľade navyš, navýšenie čísla. 12 migrantov, ktorí prichádzajú cez tú strednú, stredomorskú cestu, sú to vlastne nesprevádzaní maloletí, ktorí už sú pred dovršením plnoletosti. Dosť ťažké vysporiadať sa s touto situáciou, je to veľké úsilie zo strany talianských úradov pristupovať k týmto ľuďom. rámci ľudskej dôstojnosti so snahou pomôcť im, ale my v tejto oblasti musíme zmobilizovať dve veci. Potrebujeme pilotné schémy relokácie na to, aby sme ukázali, že aj pre túto kategóriu ľudí sme schopní zabezpečiť relokáciu a to v dobrých podmienkach s dostatočným dosledovaním tej situácie v hostiteľskej krajine, ale okrem toho potrebujeme ešte aj podporné programy, konkrétne jeden program, ktorý chceme s UNICEFom spustiť. Pani predsednička, máš upozorniť, že som hovoril príliš dlho, takže ešte na záver jedno slovo. Ďalší aspekt, ktorý je veľmi dôležitý v atalianskom kontexte, je zrýchlenie miery návratov a v tomto kontexte samozrejme tie úspešné schémy, ktoré musia byť spustené z IOM, na to, aby tieto dobrovoľné schémy fungovali lepšie. Musíme spolupracovať s talianskými orgánmi, aby títo ľudia skutočne boli správnym spôsobom zadržaní v tom čase, keď čakajú na návrat. Ďakujem pekne, pán Onidy. A teraz, cení kolegovia, už meškáme, ale predsa len dostane slovo pani Malgeny, ak som správne vyslovila jej meno. Madi Magenis, máte slovo na 2-3 minúty. Pani McGuinness prezentuje úrad Eurokomisára pre utečencov v Európe. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem sa snažiť hovoriť čo najpresnejšie. Ďakujem, že ste nás sem dnes pozvali. Je to veľmi dôležitá téma, nie len pokiaľ ide o špecifickú situáciu v Taliansku, ale tiež preto, že prístup hotspotov a premiesňovania je zásadný preto, aby sme zabezpečili, že bude existovať e, globálny systém v Európe, ktorý by pomohol riadnemu riadeniu ochrany priestoru a zdieľania bezpečnosti. Je naozaj dôležité, aby hospody, tak ako fungujú v Taliansku, a relokačná schéma boli plne implementované. No a myslím si, že nám všetkým záleží na tom, aby nám záleží teda, že dnes iba 2280 ľudí bolo presídlených z Grécka a Talianska a z Talianska samotného iba 710. Komisia si nastavila za cieľ 6000 presídlení mesačne, čiže E, tam máme ešte veľkú cestu pred sebou, treba toho veľa urobiť, aby sme to dosiahli, aby sme urýchlili tento proces. Pán Remedy hovoril o viacerých e, problémoch, ktorými, ktoré e, im čelia. Samozrejme súhlasíme s jeho hodnočením aj s jeho odporúčaniami. Ja ešte by som chcela povedať, hovoriť o pár ďalších problémoch, ktoré vidíme. Niekedy čas reakcie členských štátov, ktoré prislúbili, že budú akceptovať premiestňovanie, tak tie niekedy reagujú veľmi dlho. Niektoré členské štáty, najmä v prvnej vzťahu s Talianskom, trojú na tom, že budú robiť svoje vlastné bezpečnostné kontroly. Videli ste vypracované aktualizované stanovisko komisie, ktorá vydala včera, kde sa hovorí, že vyrovnaný prístup je potrebný najmä pri riešení tohto konkrétneho problému a to čo najskôr. Taktiež je potrebné rozšíriť podporu talianským orgánom, tak ako hovoril pán Remedy. Všetky agentúry sú tam, je tam UNHCR. Avšak dalo by sa toho robiť viac, aby sme sa ubezpečili, že prostredníctvom IASA sú rozmiestnení príslušní experti a bolo by dobré, aby členské štáty zareagovali čo najrychlejšie a dodali prejazo mm, expertov a tiež umožnili expertom JAS, aby tam trávili e, viac času, pretože tie časové obdobia sú príliš krátke na to, aby z nich e, reálne vznikol nejaký dopad. No a potom pokiaľ ide o kapacity. Kapacita, ktorá existuje v štvoroch, štyroch hotspotoch, musí byť navýšená a sme radi, keď, že sme počuli, že sa plánujú dva ďalšie hotspoty. Tieto kapacity sú jednoznačne potrebné. No a najmä pokiaľ ide o tie E, vrcholné návaly, ako sme videli v maji, tak je dôležité, aby naozaj všetci prešli tými hotspotmi, aby boli riadne registrovaní. Videli sme, že počet ľudí, ktorí prechádzajú hotspotmi, klesol po 40%, ale malo by to byť na rovni 100%. Pri príchode 95% príchodzích um, im boli odobrané otlačky prstov, ale je veľmi dôležité, aby sa využívali hotspoty. Ešte by som chcela hovoriť o nesprevádzaných e, maloletých. Tých je naozaj treba urychlene premiesňovať. Tí sú v skupine prioritných ľudí a všetci súhlasia s tým a vrátane rady, že tieto deti by mali mať prioritu. Veľmi málo krajín sa zaviazalo, že bude príjmať maloletých. Potrebujeme špecifický prístup, aby sme sa zabezpečili, že tieto deti môžu čo najskôr prostredníctvom tohto procesu získať pomoc. Máme partnerov, ktorí majú existujúce operatívne postupy, pri ktorých riešia prípady jednotlivých maloletých. S komisiou a ďalšími partnermi sme na tom pracovali a vypracovali sme E, aktuálne postupy pre všetky prípady, no ale teda to, to sme zatiaľ nerobili, ale možno keby sme sa za, zameriavali špeciálne na deti a starších ľudí, tak by sa na to možno podarilo. A je to teraz o to dôležitejšie, že 12% príchodzích sú práve nesprevádzaní malolety. No a myslím si, že by to malo byť na zreteli komisie, rady aj parlamentu, že takéto deti mali prioritu Ďakujem. Teraz kolegovia prečítam zoznam ďalších rečníkov. Začneme pánu Gojlom. Madame Spinelli, uh, Madame Wikström, yeah. Monsieur Alao, uh, Madame Schlein et le dernier Pugliese. Et je dois fermer la liste parce que on... Ja no, musím ten zoznam rečníkov uzavrieť, pretože už nemáme čas. Poprosím vás, aby ste sa obmedzili na dve minúty. Pán Koelo. Thank you so much, Chair. Ďakujem za slovo. Ďakujeme za informácie, ktoré ste nám poskytli. Obávam sa, že situácia v Grécku je horšia než v Taliansku. No a moja otázka znie, myslím si, že na začiatku pre väčšinu z nás hotspoty vyzerali ako dobrý nápad. Problém je, že tu máme viacero za komplexných záležitostí. Poprvé, problém pracovať. Máme naozaj priveľa príchodzích a nemáme zdroje na to, aby sme ich riešili všetkých. Potom je to problém s procesom premiestňovania, o tom ste tiež hovorili. A taktiež tie prísľuby sú nedostatočné, pretože niektoré krajiny, ako napríklad moja krajina Portugalsko, chcú príjmať, chce príjmať viacero ľudí, Avšak z európskej úrovne sa žiadni utečenci do Portugalska neposielajú. Čiže tie kapacity tam sú, avšak nikto k nám neprichádza. No hovorili ste o nesprevádzaných e, maloletých. Jedna z najdôležitejších prvkov hospodov bolo zvýšiť bezpečnosť a vedeli sme, že veľa detí utieklo potom, ako boli registrované. Bolo to vyše 10 tisíc ľudí. Čiže moja otázka znie, musíme e, prepracovať model hotspotov, alebo je to len problém s kapacitou? Čo tam nefunguje? Čo môžeme urobiť lepšie na európskej úrovni? Ako môžeme zaangažovať agentúry a členské štáty? Ako môžeme vyviať tlak na členské štáty? Myslíte si, že v Taliansku vyriešime problém len vďaka dvom ďalším hospodom? Je to naozaj iba problém kapacity, alebo je to problém celkovo v, operat- v operačnom modeli, ktorý je takto teraz nastavený? Ďakujem. Uh, Madame Zipel, vous... Pani vy ste nechceli slovo, takže pani Gomeš. Yes, I would like to also thank you for, for... Tiež sa vám chcem poďakovať za to, že ste priniesli túto informáciu ktorá absolútne protirečí tým hodnoteniam, ktoré predstavil predseda Timmermans o tom, ako výborne funguje dohoda EU-Turecko. Funguje možno v tom, že znižuje počet ľudí, ktorí prichádzajú, ktorí teraz prichádzajú cez Taliansko a cez Egypt. Pretože sme samozrejme zaznamenali naraz ľudí, ktorí prichádzajú cez Egypt. No a vzhľadom na situáciu v Egypte, tam je absolútne nedostatok bezpečnosti a tak ďalej. Napriek tomu, že nám lídry hovoria, že tam máme partnerov. To samozrejme znamená, že pašeráci ešte stále zarábajú na ľudských životoch. No ako sme povedali, počet obetí sa zdvojnásobil. súhlasím s mojim kolegom Karlošom Koelom. Portugalsko Portugalsko nedostalo veľmi veľa utečencov. Mňa by zaujímalo, aké kategórie si členské štáty vyberajú, že pravili ste, že chcú robiť vlastné bezpečnostné podpory, e, kontroly a zaujímalo ma aj, či majú nejaké kritéria výberu, či chcú iba mladých ľudí a tak ďalej. Ďakujem pani Gomeš, teraz pani Spinelli. Ehm, grazie eh, innanzitutto al dottor Onidi. Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať e, pánovi doktorovi Onidimu dve otázky. Chcela eh, by som sa vás opýtať, ale vlastne by som to mohla adresovať aj zástupkyni UNHCR. Eh, tie hotspoty eh, by sa mohli stať akými si záchytnými tápormi detenčnými Existuje ale jasné vyhlásenie zo strany UNHCR ohľadne Grécka a ohľadne mm, dohody medzi EÚ a Tureckom, ale um, myslím si, že podobná situácia by sa mohla objaviť aj v Taliansku. Ďalšia otázka týka sa hotspotov offshore. Spomínali ste uh, uh, tú obmedzenú mieru úloh, ktoré by e, takéto offshore hotspoty mali. Ja sa pýtam, či tieto úlohy, ktoré ste spomínali, napríklad predbežná identifikácia, neboli eh, príliš, eh, príliš zamerané na eh, navrátenie utečencov späť. Ehm, tu máme predsa rozhodnutie Európskeho súdneho dvora ohľadne lodí, ktoré sa používajú na pre, pre utečencov eh, na, na mori. Len na súši je možné poskytnúť im všetky eh, eh, výhody, ktoré utečenci požívajú. Pani Vikströmová, ďakujem. Ďakujem za vašu prezentáciu. A ďakujem, že ste počiarkali dôležitosť um, maloletých bez doprovodu nielen v Taliansku, ale aj v Grécku a inde. Uh, uh, um, mám na mysli teraz najmä tie tisícky detí, ktoré miznú, ktoré miznú z hotspot produktov a, a nikto si ich e, viac v Európe nevšimne a ich nenájde. E, pýtam sa, či je nejaká stratégia v hotspotoch v Taliansku, aby e, sa takémuto niečomu zabránilo, aby zrazu zmizli niekde v Európe. Hotspoty v Taliansku fungujú 9-10 mesiacov, niektoré 7. E, Keď hovorím s mimovládnymi organizáciami, aby som to mierne povedala, kritizujú prístupy v týchto hotspotoch, pretože e, utečenci e, by mali odísť, ale nie žiadna cesta, ako ako Je to veľmi e, nákladné a e, väčšina z nich e, v Taliansku pochádza zo subsahárských krajín a je to veľmi nákladné, keď si máte kúpiť normálny lístok na cestu. To je ako hlava 22 nie je to v súlade s tými plánmi, eh, za ktoré sme sa všetci vyslovili. To nefunguje. Eh, eh, zjavne ani nefunguje navracanie obvyklým spôsobom. Takže čo urobíme? aby sme nejakým spôsobom zlepšili dôstojnosť prístupu v týchto hotspotoch. Keď čítam noviny, e, stále im hovoria klamdestíny, to znamená tí, ktorí nie sú zdokumentovaní, ktorí nemajú dokumenty oficiálne. Viete si predstaviť, ako sú vnímané verejnosťou títo ľudia. Ale aký je nasledujúci postup v rámci týchto maloletých bez doprovodu. Nasleduje pani Šlink. E, ja by som sa chcela pripojiť ako tomu, čo povedala kolegyňa Wikström, klandestíny, nelegálni migranti, to je svet, eh, slovo, ktoré vlastne neexistuje. Mohli by ste hovoriť aj o, o nezdokumentovaných eh, migrantoch. Čo je zaujímavé, eh, vypočuť si váš názor hotspotov o Taliansku. Ja som niektoré navštívila Napríklad som bola v podsále. E, objavujú sa tu aj hlasy aktivistov, ktoré ale nepočúvame tu v parlamente, ktoré sa snažia zlepšiť e, podmienky života ľudí, ktorí sa v týchto hotspotoch nachádzajú. A naozaj sú tam závažné nedostatky. Bola som aj v Lampeduse, hovorila som s primátorom a tento ostrov nie je e, schopný im zabezpečiť zabezpečiť ubytovanie. Má naozaj e, veľkú históriu dlhú a poskytuje im prvú pomoc, ale e, počas 48 e, hodín by títo ľudia mali byť odovezení do vhodnejších príbytkov na kontinente ehm, možno som tam len bola, keď tam nebol Frontex náhodou, ale skutočne tá relokácia musí rýchlo začať, ak ľudia nemajú e, perspektívu pre budúcnosť, nebudú šťastní, keď sa budú musieť podriadiť všetkým týmto procedúram. Tieto e, hotspoty každopádne poskytujú celé množstvo informácií v rôznych jazykoch a, a, a, ale ľudia tam, kde som ja bola, žiadne informácie neobdržali. Takže sa pýtam, ako tieto informácie sa vlastne poskytujú, najmä pokiaľ ide o deti bez e, doprovodu. Veľa mimovládnych organizácií a e, ľudí e, sa stiažuje na skutočnosť, že ľudia, dajú sa im oficiálne dokumenty a musia opustiť toto teritorium počas niekoľkých dní bez ďalšej pomoci. Ja sa e, pýtam, čo e, tie agentúry robia. EASO by mal e, poskytovať informácie ohľadne relokácie, ale ja naozaj nerozumiem, čo tam Frontex v týchto hotspotoch robí. Ľudia tam boli, ktorí hovorili, že tam sú týždeň a žiadnu informáciu nedostali. V celé bol veľký počet detí bez doprovodu, mnohí bez potrebného šatstva, bez jedla. Žijú v akomsi vzduchoprázdnom priestore a Európska únia nemôže aspektovať situáciu takúto. A máme tu ešte e, jedného kolegu, pána Alaou. Ďakujem pekne, pani predsednička. A teraz sa ten tlak presunul z grécko-tureckých hraníc e, do centrálnej oblasti Stredozemného e, moru. Ako to má aký dopad e, na poplatky, ktoré platia za tieto lode, ktorými prechádzajú cez more? Tie lode sú v veľmi zlom stave. Sú tam aj iné dôvody, než je len nenasytnosť za e, peniazmi. Aké trendy vidíte, pokiaľ ide o národnosť ľudí, ktorí prichádzajú do týchto hotspotov? Čo ma zaujíma je podiel ľudí e, z krajín, e, ktorých občania e, nedostanú medzinárodnú ochranu. A zaujímalo by ma, koľko ľudí prichádza skutočne zo Sýrie. A naposledy pán Apoglieze, ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať doktorovi Onidimu za analýzu situácie, ktorá bola naozaj veľmi e, vyvážená. E, vidíme, že to je veľmi komplexná situácia a pozitívna pre talianské hotspoty. Nezdieľam názor e, predchádzajúcich talianských predrečníkov. Samozrejme, ale je tam priestor na zlepšenie. Musíme tomu venovať veľkú pozornosť, ale myslím si, že Talianská vláda ju aj venuje. E, dohoda s Tureckom zablokovala cestu z Balkánu. Máme k dispozícii štát štatistické údaje. 48 údajne teraz e, odchádza z Líbie a 12 z Egypt došlo k nárastu eh, utečencov, ktoré prichádzajú eh, z Egypta, ale eh, tie národnosti sú rovnaké. Sýrčania, Eritrejčania, Afganistanci, Pakistanci keď prichádzajú z Egypta, mohlo by sa tam aj niečo zmeniť na zložení tejto týchto na, teda na národnostnom a Som zvedavý, ako to bude e, e, mm, keď sa zabráni ceste z Grécka. Vidíme tu naozaj veľké nedostatky dnes e, len E, nejakých 700 bol zachránených, e, e, teda zobratých, pri, prijatých Talianskom utečencov a to je naozaj škandalozne nízke číslo, pretože sa plánovalo ich 6 tisíc, takže členské štáty by sa mali viac snažiť. Teraz dáme slovo pánovi na odpoveď kolegovi Ojnidimu a potom kolegyni. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem všetkým za tieto e, veľmi zaujímavé pripomienky. E, nechcem odhadovať počet migrantov ku koncu roka, ale čo vidíme dnes, e, to sa neodlišuje nejako od predchádzajúcich rokov, pokiaľ ide o počet, pokiaľ ide o krajinu pôvodu, a pokiaľ ide o miesto, z ktorého vyplávali. E, po e, tých, ktoré som sa snažil zdôrazniť, je, že áno, máme tu trend zvyšovania počtu migrantov prichádzajúcich cez Egypt. E, diskusie pokračujú s egyptskými orgánmi, či tam nie sú nejaké slabé stránky v ich systéme a tiež e, ďalší rozdiel, ktorý je spôsobený pravdepodobne väčšou e, nenasytnosťou pašerákov, prevádzačov, čo vedie k týmto mnohým úmrtiam e, viac je než minulý rok. Kategórie migrantov cez Balkánsku východnú cestu, cez centrálnu stredozemskú cestu mm, sú tam naozaj naozaj ekonomicky, viac teda ekonomických migrantov, než tých skutočných uchádzačov o azyl. Čo sa týka hotspotov, koncepcia je stará ani nie rok. Nepovedal by som, že hotspoty nefungujú. Hotspoty sú fantastickým úspechom, ale je tam veľa priestoru na zlepšenia. Som si istý, že budeme e, mať e, možnosť e, možno jeden jeden rok po tom, čo budú fungovať eh, rok tieto hotspoty, aby sme vyvodili závery ehm, niekedy v lete a uvidíme, aké zlepšenia sa dajú urobiť. Nemyslím si, že eh, sú eh, tieto hotspoty v Taliansku vyprázdnené a že tam nie sú pracovníci EASO či Frontexu. To možno bola náhoda, čo povedala kolegyňa z UNHCR ešte stále e, sa e, tam e, nesplnili tie služby, tie prísľuby, ktoré boli slúbené, pokiaľ ide o, o zamestnancov. Ale môžem vám povedať, že v teréne my sami za Európsku komisiu máme tri osoby, ktoré sa zaoberajú inšpekciami hotspotov spolu s príslušnými medzinárodnými organizáciami, aby sme zabezpečili e, primeranú e, e, včasnú reakciu. Zlepšenie, ktoré tam vidíme, už funkcia hotspotov je veľmi limitovaná. Existujú na to, aby registrovali utenčencov, identifikovali ich a potom ten prvý veľký dôležitý krok cez EASO dať im, dať im rady ohľadne rôznych obcí, ktoré migranti majú, ale nemôžu tieto hosp- hotspoty, nahrádzať dobré eh, ubytovacie centra, rehabilitačné, vzdelávacie, najmä keď si zoberieme maloleté eh, deti. To určite je aspekt, kde sa musíme pozrieť na ďalší vývoj tých hotspotov. Je to náš spoločný eh, záujem, čo by sme mohli urobiť, aby sme aj tam mali ešte ďalšie bezpečnostné garancie čo sa týka e, talianských e, orgánov a e, kapacít na príjmanie, postupujeme e, z 125 tisíc miest dnes až k 200 tisícim v lete, čo je naozaj veľká snaha e, talianskej vlády. Financie sú e, k dispozícii, orgány to berú vážne aj problematiku maloletých bez doprovodu. To sú dôležité aspekty, aby sme ich aby sme im dali ubytovanie týmto maloletým, aby sme sa o nich postarali, e, kým e, čakajú na svoju lepšiu budúcnosť. Ďakujem pekne. Slovo má pani Agenis. E, ďakujem, pani predsednička Niekoľko dôležitých otázok, čo ešte musí e, sa urobiť, aby relokačná procedúra lepšie fungovala. Pán Oendy e, tu veľa toho povedal, s čím súhlasím. Je dôležité povedať, že existujúce e, procedúry boli zavedené v máji pre fungovanie hotspotov v Taliansku. A čo je potrebné urobiť, je zabezpečiť, aby tá koordinácia dobre fungovala medzi rôznymi diferentnými aktérmi a agentúrami. Existujúce procedúry sú veľmi dôležité. Je dôležité, aby podobné procedúry sa zaviedli aj pre e, maloletých bez doprovodu. Pokiaľ ide o týchto, UNHCR odporúčalo, že vždy, pokiaľ ide o maloleté deti, e, musíme sa riadiť princípom ochrany maloletého ale To by malo byť e, našou e, centrálnou, e, centrálnou snahou. Musíme urobiť všetko preto, aby sme už včas zabezpečili, aby mladí ľudia mali ochrancov, aby boli umiestnení v dobrých miestach, aby sa nikde nestrácali. Relokácia je časťou tej veľkej skladačky. Je dôležité, aby tí zraniteľní ľudia a deti bez doprovodu ktoré môžu mať e, nejaké prepojenie, tam e, mali e, možnosť sa presunúť k rodine, aby sa zlúčili s rodinnými príslušníkmi. To sa zdá dosť komplikované. Niektoré členské štáty sa snažia to robiť viac zacielene, pokiaľ ide o týchto maloletých. E, Grécko sa snaží e, robiť tú predbežnú registráciu, ktorá sa začala e, minulý týždeň spolu s UNHCR a EASO, aby zabezpečili, aby čo možno najskôr zvládli tých, tie veľké počty utečencov, ktoré tam zostali vysieť v Grécku a aby vyriešili situáciu týchto maloletých a ľudí, ktorí sú oprávnení na alokáciu, ale musíme zabezpečiť aj e, s ostatnými členskými štátmi, aby tieto transporty vôbec e, prebehli. Takže toto ešte treba vyriešiť v rámci relokačnej schémy. A pokiaľ ide e, o tú širšiu koncepciu musíme e, sa snažiť pre ľudí, ktorí ešte nie sú v Európe, ale ktorí potrebujú ochranu alebo ktorí musia byť e, relokovaní, pre nich umožniť e, a pripraviť dobré cesty. Správa, ktorá bola vydaná včera, v nej je už aj údaj o relokovaných ľudí, ale ktorí boli prinavrátení, tých je presídlených, tých je nejakých 7 tisíc ľudia veľmi riskantné cesty podstupujú eh, a treba ich eh, odradiť od týchto nebezpečných eh, alternatív, pretože musia byť aj lepšie, musia byť aj spolahlivé alternatívy a tých zatiaľ nie je veľa. My žiadame o veľa vyššie ciele pre presídľovanie. Je to číslo okolo 500 tisíc a teraz pracujeme potrebujeme, aby sme eh, zabezpečili eh, eh, rôzne schémy v rámci Turecka, ale tiež sme, sme pracovali aj na takýchto schémach pre Libanon a iné krajiny, aby teda tento tlak nebol len na Taliansku alebo Grécku, aby tieto veci zmanéžovali, ale aby sme to zmanéžovali aj s inými cestami. Ďakujem pekne, pán Lenitis. A pani McInnes. Prejdeme na tretí bod dnešného programu. Dublinská reforma. 4. maja 2016 rada predstavila návrh revízie Dublinského, Dublinského nariadenia 3. Je to súčasťou prvého balíčka reformy azylového režimu v Európe. Je to reforma, ktorá má za cieľ zlepšiť situáciu, ktorá je zjavná vzhľadom na aktuálnu utečeneckú krízu. Návrh vypracovala komisia mechanizmus premiestňovania v prípade krízy. To rieši pán Kopov. A potom je tu návrh na zmenu nariadenia Dublin 3, pokiaľ ide o účasť členských štátov, ktoré sú zodpovedné za skúmanie, alebo teda za príjmanie e, príjmanie nezletilých eh, teda nesprevázaných maloletých. Tomu ven, sa venuje pani Wikström vo svojej správe. V oznamení zo 6. apríla komisia zadefinovala dve možné, dva možné prístupy k reforme CAS. Dnes máme tu príležitosť privítať tu pána Mušela, ktorý je riaditeľom pre migráciu a ochranu v Európskej komisii, aby predstavil návrh nech sa páči, pán Mušel, máte slovo. Si, madame la présidente. Ďakujem za slovo. Komisia, ako viete, navrhla eh, návrhy ohľadne reformy Dublinu. Je to vlastne prvá vlna legislatívnych návrhov, ktoré sa predložili s cieľom reformovať kompletne spoločný európsky azylový systém. Dublinský návrh, alebo návrh, tento návrh je veľmi citlivý, z politického hľadiska náročný, ale takisto aj kľúčový, pokiaľ ide o zmeny smerom k vylepšeniu azylového systému. My si uvedomujeme, že súčasné status quo nie je alternatívou. Žiadny členský štát nemôže čeliť kríze, ktorú sme tu mali minulý rok, ak by boli napríklad na mieste tieto štáty Grécka alebo Talianska, žiadny členský štát sám súčasným Dublinom by jednoducho túto situáciu nezvládol. A preto máme dva ciele v rámci reformy Dublinu. Prvým je dublinské pravidla zefektívniť, druhým je to, čo sa žiadalo už viackrát zo strany Európskeho parlamentu, aby sa tam vniesol do toho ten prvok solidárnosti, férovosti, aby členský štát nebol ponechaný v takomto nátlaku v rámci tohto kontextu. Takže dovolte mi venovať sa dvom aspektom. Efektívnosť systému. Budú kratšie časové lehoty, pokiaľ ide o žiadosti o transfer. Robíme transfer azylantov medzi členskými štátmi. Veľmi dôležité je, že tu bude možnosť presúvania mez... Mo... Nebude tu už možnosť presúvania zodpovednosti medzi členskými štátmi. To je vlastne aj dôvod súčasného sekundárneho pohybu. Takže ten druhý prístup, ako náhle členský štát bude označený ako zodpovedný, nebude môcť sa zbaviť tejto zodpovednosti. Týmto sa tie sekundárne pohyby odstránia ale takisto sú tu ešte ďalšie možnosti, pokiaľ ide o žiadateľov o azyl. Títo majú povinnosť zostať v členskom štáte, ktorý je zodpovedný za patričnú žiadosť a plniť jednoducho aj jednotlivé materiálne zabezpečenie týchto utečencov. To znamená, riešime tento sekundárny pohyb. Ak skutočne chceme mať solidárnosť v tomto systéme, musíme sa vyhnúť tomu, aby migranti jednoducho sa zahrávali s tými slabinami tohto systému a narušili vlastne tie zábezpeky, ktoré tu máme tým sekundárnym pohybom. Teraz sa vrátme k tomu solidárnemu mechanizmu. Nazývame ho proaktívnym mechanizmom. To znamená, že bude existovať automatický výpočet čísiel azylantov, ktorý by mal byť férový pre ten systém. Bude sa vychádzať z dvoch kritérií, z dvoch jednoduchých kritérií. Rozhodli sme sa, že budeme postupovať jednoducho tým, že budeme mať dve referenčné kritéria, pokiaľ ide o veľkosť krajinu a takisto pokiaľ ide o bohatstvo krajiny, to znamená HDP. Takže veľkosť a HDP sú dve kľúčové kritériá pri určovaní toho, čo je férovým číslom azylantov, ktorí sa hlásia a tento systém vypočíta na každodenný, každodennom postupe množstvo žiadostí a ako náhle sa vlastne zájde na ten limit a, e, toho referenčného stropu, tak to bude vyhodnotené ako disproporčný tlak a vlastne ten systém ako taký začne na to poukazovať. Systém ako taký takisto začlení to množstvo ľudí, ktorí boli presídlení zo strany členských štátov. To znamená, je tam aj tento prvok re, pre, presídlenia, to znamená apelujeme na členské štáty, aby ďalej hľadali legálne možnosti posunu, tak ako to vlastne bolo spomenuté pred chvíľou. Je veľmi dôležité, aby sme podporovali aj pres, relo, relokáciu. Jeden z tých prvkov, ktorý je kontroverzný, je že In that case, you will have to make a solidarity contribution. Musíme dávať solidárne príspevky na úrovni 250 tisíc na hlavu na každého žiadateľa, ktoré budú zaslané do členských štátov a ktoré vlastne už nebudú pod kontrolou toho štátu, ktorý ich vyplatí. Toto je spôsob, ako umožniť určitú mieru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 zbavíme kritérií, geografických kritérií vstupu migrantov na územie Európskej únie, ale vypočuli sme si všetky zúčastnené strany a máme za to, že to, čo sa tu navrhuje ako príležitosť, že by to mohlo prísť v rámci, že by to mohlo prejsť v rámci spolurozhodovacieho procesu. Nie je tu o návrh, ktorý bude vyzerať pekne na papieri, ale ktorý jednoducho na úrovni spolurozhodovania neprejde. To znamená, to, čo sme predložili, je niečo, kde sa nám môže podariť dosiahnuť kompromis medzi radou a parlamentom. To znamená, chceme tieto vstupné kritéria riešiť, ale takisto tu máme tento korekčný mechanizmus na to, aby sme minimalizovali dopad Takisto sme nezobrali do úvahy preferencie žiadateľov. To znamená, nehľadíme na to, či azylant chce ísť do Nemecka, Polska alebo Švajčiarska, či Švédska, pretože to, čo tu rozvíjame, je európsky azylový systém a snažíme sa zabezpečiť ochranu v Európe títo azylanti žiadajú ochranu v Európe, nie v nejakom špecifickom štátu. Nemôžu si vybrať, do ktorého štátu chcú ísť. Niekto môže povedať áno, ale migranti majú určité jazykové zručnosti a treba brať do úvahy to, akým jazykom už dokážu hovoriť a kvalifikáciu. To všetko treba brať do úvahy. My sme sa rozhodli nepostupovať takýmto spôsobom, pretože chceme mať rýchlo fungujúci systém efektívny, ktorý bude fungovať ak sa tam budú pridávať kritéria, tak ten systém bude veľmi komplexný a nebude operačný. Chceme jednoducho postupovať treba postupovať v tejto oblasti rýchlo. Ale jedno z tých kritérií, ktoré sme zmenili, je kritérium rodiny. Pridali sme tu ešte do tej definície rodiny aj súrodencov. Niekedy ten výlet vlastne trvá, tá cesta trvá veľmi dlho, celé roky a vlastne tá rodina sa rozdrobí. Takže jedna z tých kritík vyslovených, ktorá sa častokrát adresuje na úkor Dublinu, je, že rodina, definícia rodiny bola príliš úzka, takže teraz tu máme takú otvorenú definíciu, ktorá má pomôcť boji proti sekundárnemu pohybu. Takže chceme robiť všetko preto, aby sa nerozdrobila táto rodina. To bol jeden z tých hlavných tlakov na tento sekundárny pobyt. Toto je iba jeden z tých viacerých návrhov a ak chceme, aby dublinský systém fungoval, tak musíme urobiť konvergenciu všetkých členských štátov, pokiaľ ide o príjimateľské podmienky, aj pokiaľ ide o mieru preuznávania ak občan Afganistanu sa žiada o azyl v Taliansku, musí mať rovnakú možnosť, ako keď žiada o azyl v Švédsku alebo v Lotyšsku. Takže musíme zosúľadiť tieto systémy a musíme predložiť aj ďalšie návrhy. To je súčasť toho balíčka, musíme to vnímať v takomto kontexte a komisia navrhla nové legislatívne návrhy, pokiaľ ide viaceré oblasti. Uh, and we will come with with uh, three additional legislative proposals Uh, in July. Thank you very much. Monsieur Michel, <clears throat> maintenant je donne la parole à Madame Wikström. Pani Wikström, ďakujem pekne, pani predsednička. Ctení kolegovia, dovolte mi obrátiť sa na predstaviteľa komisie, pána Mušela. Ďakujeme za vašu prezentáciu to lead the work of this committee on this important dossier. When we concluded three years... Keď sme pred tromi rokmi završili ten spoločný azylový systém v Európe, tak všetci, väčšina z nás tedy očakávala, že sme spustili taký systém, ktorý by fungoval v praxi pre azylantov a pre inštitúcie, pre členské štáty v Európe. Bolo tu viacero záležitosti, ktoré už vtedy by parlament bol chcel riešiť inak, ale mali sme nádej, že sme aspoň položili základy pre udržateľný azylový systém, ktorý by fungoval lepšie a dlhšie než tieto dva roky. Dnes vlastne je úplne jasné, že tento systém úplne zlyhal, zlyhal pri poskytovaní prístupu azylantov k férovému procesu, Členské štáty nemajú potrebné nástroje v rukách na to, aby riešili tú situáciu. Je tu veľké množstvo utečencov, ktorí prichádzajú do Európskej únie. Systém zlyhal aj pokiaľ ide o ďalšie veci. Podľa môjho názoru si nezaslúžil tento systém dôveru európskych občanov a preto tu vidíme xenofóbne zoskupenia, ktoré rastú v každom členskom štáte. Takže počas posledných rokov sme sa snažili nájsť určité riešenie formou viacerých urgentných krokov, ktoré sa podnikli, ale až teraz vlastne tu máme návrhy, pokiaľ je fundamentálne reformy, ktoré budeme potrebovať na to, aby sme vytvorili systém, ktorý dokáže v praxi zabezpečiť aj konkrétne výsledky. Učíme sa z minulosti budovať niečo, čo by mohlo pretrvať dlhšie než 2 roky, ale aby to zároveň bolo aj udržateľné dlhší čas. Komisia prezentovala svoj návrh ohľadne Dublinu, ohľadne Eurodaku a EASO a čakáme na ďalšie návrhy, ktoré súvisia s azylom, ako napríklad postupy, kvalifikácie a tak ďalej a tak ďalej. Väčšina z týchto je vzájomne prepojený, preto bude veľmi ťažké vytvoriť stanovisko o celom systéme, tak ako to navrhuje komisia, bez toho, aby sme videli všetky tie dielčie časti. Je dôležité, aby sme spolupracovali v rámci výboru medzi spravodajcami a jednotlivými týmami ohľadne jednotlivých zložiek na to, aby sme urobili všetko preto a vytvorili ekosystém, ktorý bude koherentný a na to, aby vlastne všetko bolo robené na, s takým cieľom, aby to vydržalo. Parlament s veľkou väčšinou prijal veľké množstvo jasných princípov v rámci správy Metsula Kienge o holistickom prístupe k migrácie pred pár týždňami. A tieto princípy, o tom vás uistujem, budú mňa usmerňovať v mojom prístupe, pokiaľ ide o reformu Dublinského nariadenia. Sú tu tri kritéria tej reformy, ktoré podľa môjho názora musia byť plnené. Predovšetkým, akýkoľvek systém, už len odsúhlasíme, bude potrebovať, aby fungoval tak, ako sa to zamýšľalo. Pretože dni takého požného želania už musia byť ukončené, pretože pretože azylový systém a občania si zaslúžia, aby sme my, politici v Európe, spustili odolný systém azylový, ktorý bude skutočne fungovať a urobili všetko preto, aby ľudia, ktorí si vyžadujú medzinárodnú podporu, aby títo mali prístup k svojmu právu tu v Európe. A po druhé, na to, aby ten systém fungoval, musíme urobiť všetko preto, aby sme mali férovú distribúciu zodpovednosti, pokiaľ ide o príjmanie azylantov medzi členskými štátmi. Ak tento systém bude mať logiku, ale iba málo krajín bude mať na a všetku zodpovednosť, tak ten systém sa opätovne zborí. Takže musíme zobrať do úvahy aj to, že zriadovanie takéhoto systému zdieľania zodpovednosti nie je ľahkou úlohou, Výzvy pred nami sú obrovské a nemôžeme ich podceňovať. Takisto nesmieme umožniť tomuto systému, aby zlyhal, ak budeme nereálni, pokiaľ ide o naše očakávania. A tretie kritérium je, aby tento systém vytváral pozitívne stimuly a vytváral dôveru. Azilanti, ktorí sa dostanú na, naše, na našu pôdu, musí, musia mať dôveru, že azylový systém im dá férovú príležitosť a zabezpečí podporu a ochranu, ak splnia kritéria medzinárodnej ochrany. A členské štáty musia mať dôveru, že všetky 28 krajín v Európskej únie majú skutočne ochotu zohrať svoju úlohu vrátanie ochrany externých hraníc Európskej únie. Členské štáty takisto musia vedieť, že ľudia, ktorí poskytnú takýto férový proces, že tí, ktorí nesplňajú takéto podmienky na férový proces, musia byť dôstojne poslaní naspäť. Občania musia mať dôveru, že Európa skutočne splní svoje ideály a záväzky a že naše inštitúcie či už ide o európske alebo iné, budú mať tú kapacitu vysporiadať sa s touto migračnou krízou dôstojným spôsobom, aby sme zabezpečili predovšetkým bezpečnosť pre občanov Európy. Takže chcem vás uistiť, že spolu s týmami tieňových spravodajcov sme začali pracovať veľmi vážne na tejto téme. Mali sme dve zasadnutia tieňových spravodajcov a už sme si pripravili program, že sa budeme stretávať do leta jedenkrát za týždeň, čo je skutočne veľmi ambiciózny cieľ. To nevyrieši samozrejme všetko, bude to trvať čas, vyžaduje si to čas, pretože tento čas potrebujeme na to, aby sme to tentokrát už konečne zvládli with NGOs, different stakeholders, international organizations, and others that have experiences. Uistujem všetkých, že chceme urobiť všetko preto, aby sme spoločne všetky naše vstupné myšlienky dokážali pracovať takým spôsobom, aby sa tento systém vylepšil. Už sme začali ten proces, kde sa stretávam s jednotnými členskými štátmi, začneme s tými najkomplikovanejšími, hoci tie, tá pozícia parlamentu je možno vzdialená od stanovisk členských štátov, predsa len budeme musieť nájsť spoločné stanovisko. Takže ja som presvedčená, že všetci máme povinnosť, aby sme sa dostali z týchto problémov a hľadali spoločné riešenia a nie, aby sme bojovali stále tie bitky, ktoré sme tu mali v minulosti. Musíme sa venovať. Pane Vikstremová, treba skončiť. Ja už končím. Treba sa venovať tejto problematike postupne, kreatívne, na to, aby sme našli kreatívne riešenie, ktoré znovu navodí tú dôveru v tento systém. Toto umožní azylantom to, aby boli správnym spôsobom prijatí. My to držíme občanom v Európe. My sme zlyhali, ale toto nemôže pokračovať a chcem vás uistiť, že moje dvere sú vždy otvorené pre kohokoľvek, kto má kreatívne myšlienky pri riešení týchto otázok. And I am convinced that we, not only that we can, but that we this time must do it. Tentokrát to už musíme zvládnuť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Wikström. Máme šesť tieňových spravodajcov, ale vidím tu iba pani Schlein, pani Mecola z EPP autorizovala niekoho prezentovať jej názor? Non, je vois pas. Alors, Madame Schlein, vous avez la parole. Uh, thanks, Madame Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Neboli sme spokojní s, s návrhom reformy Dublinskej Dublinu, je to vzdialené od toho, čo sme tu v parlamente prijali v správe Kienge Metzola. Chceli sme zvládnuť ten princíp prvej vstupnej krajiny, ktorý sa doposiaľ dodržiaval. Chceme, aby sa zhostili zodpovednosti solidárne všetky krajiny. Už máme kolektívny nápravný nástroj, ale otázka je, že ako to bude fungovať pretože 150, to kritérium 150% je matematické abstraktné a neberie do úvahy súčasnú situáciu, kde ten systém recepčný jednoducho kolabuje v niektorých krajinách. Takisto nie je jasné, ako to dočasná, tá dočasná exkluzia funguje, či to je obdoviteľné, alebo či členské štáty musia motivovať dočasnú exkluziu. Finančná solidarita nebude stačiť countries of arrival is still disproportionate with uh, the obligation to have admissibility and security checks. So there are... Takže sú tu určité aspekty v tom navrhovanom texte, ktoré musia byť revidované, pretože prinášajú určité obavy ohľadne dodržiavania základných práv a procedurálnych práv, ktoré majú migranti a utečenci. Samozrejme, pokiaľ ide o preferencie, pretože ste ich spomenuli, tento parlament v minulosti zdôraznil potrebu vziať do úvahy aj preferencie vyjadrené zo strany azylantov. V rámci správe Keller z minulého roku sme to videli. Myslím, že to je jediný správny spôsob, ako sa vyhneme sekundárnym pohybom, ale ak tomu rozumiem správne, spôsob, ako členské štáty rozhodli o alokácii, tak ide skôr o lotériu. A ja si myslím, že toto začína vlastne z predpokladu, že žiadny členský štát nebude ochotný zohrať svoju úlohu, a je to cynické takto pristúvať. Možno niektoré členské štáty budú ochotné zohrať svoju úlohu a mali by mať možnosť takto sa prejaviť. Chcem to zopakovať ešte raz, pretože to tu bolo spomenuté. Nemyslím si, že komisia, že ak by komisia bola navrhla ambicioznejšiu reformu, že by to bolo skolabovalo. Ja si myslím, že podporcovia sú tu aj na úrovni rady a je to premeškaná príležitosť, aby vlády, ktoré nechcú zohrať svoju úlohu, a nechcú prekázať solidaritu, myslím, že bola by to dobrá príležitosť, aby jednoducho boli postavení pre tú svoju politickú zodpovednosť. To je to, čo si myslím. Ale v každom prípade by sme mali spolupracovať v rámci tejto témy. V rámci tejto reformy máme veľmi dobrý tém, veľmi dobrého lídra, pani kolegyňa Wikstrom a musíme urobiť všetko preto, čo je v našich silách, aby sme z tohoto návrhu aby sme tento návrh jednoducho podporili tu v parlamente, žiadali sme o to viackrát a nebolo to vypočuté. Ďakujem. Pán Zdechovský. Ďakujem pekne. Pozdravujem pána Mišela. Zdravím aj ostatných. Ďakujem za výbornú prácu. Ďakujem za ich snahu riešiť situáciu. Tieto materiály zodpovedajú už viac realite ako predtým. To hovorím v mene pani Mecoli za EPP. A teraz, pán Michel, otázka z mojej strany. Ja som si tie otázky tu napísal pre seba Takže prvá otázka, a je ich sedem, čo do počtu, ale sú veľmi stručné, aby pani predsednička ma nemusela zastaviť. Kto zodpovedá za človeka počas prepravy? Členský štát, odkiaľ je prepravovaný, alebo členský štát, kam je prepravovaný? Ak ten človek počas prepravy sa chová násilne, bude sa chovať trestným spôsobom, kde bude súdený. A druhá otázka, kto túto prepravu bude hradiť? Pretože tento človek bude prepravovaný exkortným spôsobom a poletí niekam, alebo bude niekam pre, preložený. Tretia otázka, ako zabezpečíme sekundárnym pohybom. Do Českej republiky bolo presídlených niekoľko desiatok irackých utečencov, ktorí behom jedného mesiaca utekli hneď do Nemecka. <laughs> Takže my sme k ním pristupovali veľmi slušne, dostali dokonca aj byty, dostali dobré zázemie, deti mohli chodiť do školy, ale predsa len utekli do <laughs> Nemecka. konvence. není přesidlování lidí. Ja som si prečítala ženevský dohovor. Presidlovanie ľudí medzi, v Európskej únii nie je to proti ženevskému dohovoru. Nie je to, že my tu prikazujeme niekomu, kde má žiť proti ženevskému dohovoru. Teraz to nemám pred sebou, ale tam sa uvádza, že človek nemôže byť donútený, aby žil na nejakom území. Piatá otázka. Keď sa stane, že takýto sekundárny pohyb už nastane, kto je zodpovedný za to? Nemci nevedia, že či majú toho človeka vrátiť do Českej republiky alebo naspäť do Iraku, je to dosť taká zábavná právna situácia, hoci to nie je veľmi zábavné pre mňa, ale veľa ľudí, ktorí sa tejto situácii venujú, tak je to pre nich smiešné. A ako obmedzíme pašeráctvo obchod s ľuďmi, kto kam bude premiestnený, kto o tom bude rozhodovať, kto o tom bude rozhodovať. Za komunistov v Českej republike sme mali vtip, že ak klamem, tak nech sa prepadnem do západného Nemecka. A všetci chceli klamať, aby sa dostali do západného Nemecka, pretože chceli všetci bývať v západnom Nemecku. Ja sa bojím, pretože keď som videl, ako vyzerajú hotspoty v Grécku, tak všetci si želajú, aby skutočne skončili v západnom Nemecku alebo v Švédsku a do tej Českej republike nikto nebude chcieť prísť. A ja skutočne s tými ľuďmi som hovoril. Otázka, pán Mišel, Fakt říkám, já se vás obrovsky vážím, obrovsky. A i paní Joutový se obrovsky vážím, která vedla. Ja si vážim aj to, ako pani predsednička viedla misiu na Sicíliu a taká filozofická Otázka na to už nemusíte reagovať. Japonsko za minulý rok prijalo iba 15 utečencov. Je Japonsko solidárne? Je solidárne s Európou? Je solidárne s utečencami? Alebo sú to xenofóby? Ďakujem za odpoveď. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za informácie. Vi har hört att det tar upp uppemot tre år för att revidera Dublin, få gemensamt asylpakt. Áno, počuli sme, že to obdobie je až 3 roky, pokým tu nemá nejaký spoločný az- balíček azylový ohľadne ochrany pobrežia. Čas je dôležitý a nemôžeme takto to preťahovať svojvoľne. Napríklad vo, Švajčia, vo Švedsku, kde ja bývam, tú situáciu hodnotíme ako veľmi chaotickú, pretože jednoducho sme prijali príliš veľa ľudí a preto mám otázku, že keď ide, sa pozrieme na Dublin 3, pokiaľ ide o tie nesprevádzané maloleté osoby, neplnoleté osoby, tieto osoby si nemôžu ešte vybrať, že kam chcú ísť, ale môžu mať nejaké želania Takže ako ich máme prerozdeliť, rovnako ako aj ostatných azilantov, to znamená stanoviť presne, že kto, kde a ako má ísť. V Švédsku napríklad máme 35 tisíc maloletých ľudí, mladých mužov, boli to mladí muži, a ja sa teda pýtam, že ako ich budeme registrovať a ako ich prerozdelíme na členské štáty, sú tu nejaké vekové testy, bude sa to zvažovať, ako sa to zváži, ako sa prerozdelia na členské štáty, ako si to predstavuje. Napríklad, keď budú umiestnení v Česku, to možno nie je najlepšie miesto, pretože hneď ujdu do Švedska. Ako budeme postupovať potom? Kolega z Čech to hneď povedal tie náklady na dopravu, prepravu a to všetko, čo s tým súvisí, to je takisto zaujímavá otázka. Ja jednoducho si nemyslím, že členské štáty sú pripravené na spoločnú politiku azylu. Preto sa nič nedieje. Je dosť prekvapujúce, že toľké členské štáty jednoducho nič nerobia. Pravdepodobne sa to asi nechce robiť. Treba takto aj povedať. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo Ďakujem pekne. Have extremely different recognition rates in different member states. And this is... Toto je dôvod, ktorý zapričinuje sekundárny pohyb. Napríklad minulý rok sme mali 150 tisíc ľudí, ktorí cez Maďarsko, Rakúsko, Nemecko a Dánsko prišli do Švedska a Fínska, aby žiadali o azyl možnosť byť, uznať, byť uznaný ako azylant závisí od toho, že ktorý členský štát je zodpovedný za spracovanie ich žiadosti. A tento problém pretrvá aj v revidovanom dublinskom systéme. To znamená, že tu je veľký stimul na to, aby neregulárny migrant sa nezaregistroval v prvej krajine, do ktorej príde, a bez nejakej internej kontroly hraníc je tu veľmi málo toho, čo môžeme urobiť ohľadne tých, ktorí cestujú priamo do členského štátu, kde chcú podať svoju žiadosť o azyl alebo v nejakom inom členskom štáte po tom, čo im bola zabezpečená medzinárodná ochrana. Ľudia nechcú ísť do Talianska a Grécka, pretože by tam chceli zostať, iba preto tam idú, pretože vedia, že odtiaľ môžu ísť smerom na sever. Podľa môjho názoru by malo význam urobiť povinné pre členské štáty, aby zamietli členské štáty, aby zamietli takéto žiadosti. Toto pravdepodobne môže redukovať aj tlak na Taliansko a Grécko, ktoré sú vlastne pre väčšinu migrantov iba tranzitné krajiny. Ďakujem pekne. A posledný je pán Radev. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Ďakujem pekne, pán Mušel, za vašu prezentáciu. Ja si stále myslím, že reformu, ktorú navrhla Európska komisia, nekorešponduje s niektorými požiadavkami, ktoré predložil parlament nedávno a podľa toho dokumentu azylanti budú musieť sa prihlásiť v tej prvej krajine, do ktorej prídu a takýmto spôsobom vlastne sa tá situácia bude riešiť. Týmto sa nemení tá situácia momentálne. Týka sa to Grécka, Bulharska v budúcnosti a súčasná kríza migrantov preukázala, že tento systém nefunguje a že musíme ho zmeniť je úplne jasné, že títo ľudia si neželajú zostať v tých krajinách, do ktorých prídu ako do prvých krajín, chcú ísť do Nemecka alebo do severských krajín. Nenavrhli sme Nenavrhuje sa tu nič iné. Hovorilo sa tu aj o koncepte rodiny, vrátane súrodencov, vrátane rodinných príslušníkov, pokiaľ ide uzavretie e, manželského vzťahu. Takýmto spôsobom môžeme vidieť, že všetci tí, ktorí prišli, sú v určitom vzťahu a majú nárok na medzinárodnú ochranu a ja si myslím, že tu budú nejaké Sováše, pretože to urýchli ten postup. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá a náročná, je to, že tí, ktorí nemajú dokumenty, aby preukázali svoju identitu, tak vlastne takto uzavrete sobáše v utečeneckých táboroch budú ďalším problémom. Nemyslíte si, že takýmto spôsobom dojde pokriveniu situácie? Ďakujem pekne, pán Radev. Teraz ešte otázka aj v mojom mene. Mohli by ste nám, prosím vás, konkrétne odpovedať na to, že či skutočne ide o tú radikálnu reformu, ktorú sme, o ktorej sme tu počuli? zo strany pána komisára, pretože ako vidíte, to, čo ste navrhovali, podľa mojich kolegov, sú skôr riešeniami, ktoré sú také kozmetické úpravy a tie mechanizmy, ktoré ste navrhli, nebudú fungovať tak, ako to bolo aj v predchádzajúcich prípadoch a systémoch. A ešte niečo iné. Čo si myslíte o týchto automatických mechanizmoch, ktoré majú vypočítavať tie počty ľudí? Hovoríme tu o živých bytostiach, O, ale prezentujú sa to ako keby to boli iba čísla. Väčšina z tých krajín na externých hraniciach častokrát musia čeliť hrozbe ľudí, ktorí prichádzajú cez hranice a tieto sú častokrát teda nie sú zaregistrované. Merci, madame la présidente. Ďakujem. A, <laughs> neexistuje zázračné riešenie. Ak si vypočujete jednotlivých poslancov, tak je tu veľká miera protirečenia v tom, čo hovoria. Prečo? Pretože to nie je jednoduché. Čelíme ľudským bytostiam, ktoré chcú ísť do Nemecka alebo do Švedska. To je realita. Pokiaľ by sme si zvolili možnosť číslo 2, ako navrhuje komisia, tak aj tak by dochádzalo k sekundárnemu pohybu. Bez ohľadu na to, akú možnosť si zvolíme, budeme čeliť e, sekundárnemu pohybu. Akékoľvek možnosti by sme vytvorili, ľudia budú chcieť ísť tam, kam chcú ísť. Takže potrebujeme systém, ktorý bude férový pre členské štáty, ale ktorý vysvetlí migrantom, že nie je v ich záujme takto reagovať. No ale to znamená aj konvergencie v systéme azylu. Čiže absolútne súhlasím s pani Wikstrom, že sa musíme pozrieť na celý balíček a musíme zabezpečiť ko- konzistentnosť medzi všetkými e, krokmi a právnymi prvkami. Áno, druhotný pohyb bude pokračovať, musíme mu čeliť ale pokiaľ nebudeme uplatňovať pravidla EÚ, pôsobí to ešte ďalšie problémy. Musíme ľuďom vysvetliť, že utekajú, aby si zachránili život. Áno, v Európe vás budeme chrániť, ale nebudete si môcť vybrať členský štát. A pokiaľ si chcete vybrať členský štát, budete, budete poslaní naspäť. A prídete o práva, ako napríklad diety a tak ďalej. Musíme sa ubezpečiť, aby ľudia nenarušovali náš systém, lebo inak nebude existovať spoločný európsky azylový systém. Ten náš návrh nie je len kozmetická zmena, je to zásadná zmena, pretože vytvárame permanentnú, alebo teda schému permanentného premiestnenia. 150-percentný prák sa v Grécku čoskoro už e, dosiahne. Zoberte si tie čísla. Zoberte si pomer HDP Grécka, počtu obyvateľa, obyvateľov a počet novoprichodzích aj dnes. S tým obmedzeným prísunom na grecké ostrovy by ten, ten prach dosiahneme čoskoro. Čiže pre Grécko by tá schéma premiestňovania bola permanentná už takmer teraz. Ale ako som povedal, možnosť 2 nemá možnosť prejsť na rade. Pokúsme sa na rade o konštruktívnu diskusiu, aby sme dosiahli to, o čo vy na výbore Libe žiadate už roky, a to je ferový systém a solidarita. Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je prostredníctvom kompromisu na rade. A ako viete, aj rada eh, je v tomto rozdelená. Čiže my musíme nájsť jednotu v parlamente, jednotu na rade, aby sme dosiahli rozumný kompromis a komisia si vypočula všetky stanoviská a potom sa domnieva, že toto je najlepší spôsob. O, možnosť jedna je ten najlepší spôsob, ako dosiahnuť riešenie. Potrebujeme si naozaj v realite overiť, ako to vyzerá. Aby sme zabranili sekundárnemu pohybu, potrebujeme prácu na technické úrovni, aby sme vysvetlili, ako bude systém fungovať, aby sme vysvetlili, kto zaplatí náklady na dopravu, My teraz navrhujeme, aby náklady na dopravu na premiestňovanie boli hradené z európskeho rozpočtu. Pre ľudí, ktorí uskutočňujú sekundárny druhotný pohyb, tak to bude na tej, na tej ktorej krajine, na tom ktorom členskom štáte, ktoré bude posielať preč, tak to teraz tiež funguje. Ľudia sú posielaní späť v rámci Dublinu ako, ako eh, a je za to zodpovedný členský štát. Samozrejme, dokážeme pracovať na detailoch, dokážeme nájsť e, alternatívne riešenia, sme flexibilní. Ale musíme nájsť funkčný mechanizmus a pokiaľ sa nám to podarí dosiahnuť, e, dostať cez, cez radu, tak to bude zásadná zmena v našom systéme azylu. Pokiaľ ide o preferencie žiadateľov o azyl, veľa sme nad tým premyšľali Nie je to tak, že by sme tú myšlienku úplne odignorovali. Naopak, veľmi intenzívne sme sa jej venovali. Avšak je ťažké to implementovať. Jazykové zručnosti. Máte žiadateľov azyl, ktorí povedia, že chcú ísť do Polska, lebo vie po polsky, e, keď príde do Grécka. Ako by ste toto zhodnotili? Musel by to niekto overiť, a aká je dostatočná miera znalosti polštiny, aby niekto povedal, že áno, tento človek môže ísť do Polska, aby to nebola iba lotéria a náhodou ho pošleme do Česka? Naozaj veľmi ťažko hodnotiť, pri akej miere znalosti polštiny by ten človek tam mal ísť. Potom kvalifikácia, ako si overiť diplomy, ako to e, zosúľadiť s požiadavkami členských štátov. Máme systém relokácie, ktorý funguje. Za posledných pár mesiacov sme videli, ale aké je to veľmi náročné, takže prosím, nekomplikujme to ešte viac. Vynasnažme sa o naozaj najrychlejšie, najjednoduchšie riešenie. To je kľúč k tomu, aby ten systém fungoval. Potom tu bola nejaká filozofická otázka o Japonsku. Absolútne s vami súhlasím. Japonsko by malo príjmať viac ľudí, mali by sa zaangažovať do systému premiestňovania Dúfame, že na konferencii, ktorú na september zorganizoval prezident Obama v New Yorku, v New Yorku, tak tam budeme mať vyššiu mieru angažovanosti z, z ostatných strán, nielen od Japonska, ale aj od krajín Perského zálivu, ktorí by mohli prieť veľa vec Sirčanov a tak ďalej. Naozaj no veľmi veľa našich medzinárodných partnerov by toho mohlo urobiť viac. Pokiaľ ide o kontroly na vnútorných hraniciach, nemyslím si, že to potrebujeme, pretože vďaka systému hotspotov, ktorý tu bol popísaný, bude každý zaregistrovaný, ľudia budú zaregistrovaní v prvej krajine príchodu a potom už budú systéme, ako náhle, keď niekto by sa podujal na druhotný pohyb, tak by sa to objavilo a krajina, do ktorej by mali byť poslaní, sa tiež objaví v systéme, no a potom to bude na zodpovednosti toho členského štátu, aby zorganizoval premiestnenie. Myslím si, že to môže fungovať. Navrhli sme systém, ktorý je funkčný, jednoduchý a efektívny. Samozrejme sme pripravení ho poupraviť. Na základe diskusie s Európskym parlamentom sme otvorení ho zlepšiť. Sme otvorení zlepšeniam, novým nápadom. Ale ako som povedal, komunikujeme s ľuďmi, a ľudia, ktorí, s ľuďmi, ktorí naozaj chcú ísť do nejakej konkrétnej krajiny a keď sa ich občas pýtate, prečo chcete ísť do Nemecka, tak nevedia. Naozaj, objektívne povedané, nevedia. Akurát to počuli od pašerákov a tak ďalej. Myslia si, že tam je jednoduchšie si nájsť prácu. Ale ako náhle si uvedomia, že to tak nie je, tak sa situácia zmení. Napríklad teraz vidíme, že je veľa Afgáncov a Iračanov, ktorí žiadajú o dobrovoľný návrat, pretože si uvedomili, že to, čo im slúbili, pašeráci nie je realita. my naozaj s migrantmi hovoríme a vidíme stále viac a viac ľudí, ktorí chcú byť premiestnení. Čiže nie je to len studený, chladný matematický systém, ktorý chceme implementovať. Je to celý proces. No a my musíme migrantom tým, tým procesom sprevádzať a budeme to aj naďalej robiť, ako náhle ten systém bude funkčný. Nie je to v rozpore s, Genevsk- eh, pardon, s dohovorom z Ženevy. Tam sa hovorí o premiestňovaní smerom do krajiny, ktorá nie je bezpečná. Však my tu hovoríme o premiestňovaní v rámci EÚ, čiže tie krajiny splňajú e mm, dohovor z Ženevy, takže nikto nás eh, v tomto nekritizuje, ani UNHCR. Ďakujem. Urobím výnimku pre pani Mecolu, ktorá práve prišla, je tieňovou spravodajkyňou. Možno mala inú správu na nejakom inom výbore. Majte slovo na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Budem hovoriť stručne. Chcem sa poďakovať komisii a mojej kolegyni Cecilii Wikstrom za to, že máme možnosť tu konkrétne diskutovať o vývoji tohto dokumentu. Pre mňa je to zaujímavé z toho hľadiska, že ako sa k tomu stavia moja krajina, ako EPP sa k tomu stavia. Všetko to poukazuje na to, že aktuálny dublinský systém nefunguje. Je tu veľký tlak na členské štáty, ktoré sú na periférii a je teda zjavné, že potrebujeme naozaj celkové prepracovanie systému v rámci právneho aký. Potrebujeme a chceme systém, ktorý je založený na solidarite. A budeme spolupracovať so spravodajcom aj s komisiou na tom, aby sme našli riešenie, ktoré by mohli prijať, ktoré by mohla prijať väčšina. Na záver by som chcela povedať, že by sme chceli robiť všetko, čo bude možné, aby sme odradili ľudí od druhotného pohybu, ako ste aj vy hovorili. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani Mecola. Pani Wikstrom, chcete slovo? Vy ste hovorili veľmi podrobne, ale ak chcete ešte na záveru vec pripomenúť, nech sa páči. Áno, ďakujem, ja už som to najdôležitejšie povedala, ale chcela by som sa obrátiť na kolegov, teraz je tu aj Roberta je naozaj dôležité, aby sme držali spolu ako tým, aby sme sa pokúsili postupne dopracovať ku koherentnému a e, pevnému systému a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa nám to podarilo a budeme pokračovať v dialogu aj medzi nami navzájom, aby sme sa postupne dostali k riešeniu, ale taktiež sa budeme snažiť hovoriť s členskými štátmi, ktoré E, majú pomerne odlišné stanovisko než my tu v snemovni. To, tu už nejde o to, že či sa nám podarí niečo dohodnúť. My sa jednoducho musíme dohodnúť. Takže ešte raz vám ďakujem a všetci si uchovajme dobrého ducha v týchto rokovaniach. Ďakujem pani Wikström, ďakujem pán Mušel. Euh, alors, chers collègues, le point suivant est le dernier de notre réunion, je pense. Ďakujem kolegovia, takže posledný bod nášho programu. Je to správa pani Fajon o jej návrhu uznesenia zmeny eh, nariadenia 135 o presunutie Kosova na krajiny bez vízovej povinnosti. Išlo by tam iba o to, že občania musia mať e, biometrický pas. Došlo k tomu po dlhom procese dialogu o liberalizácii víz pre Kosovo, ktorá bola naštartovaná v júni. Členské štáty tak tiež musia vyriešiť otázku štatútu Kosova. Vypočujeme si najprv spravodajkyňu a potom tieňových spravodajcov. Čiže nech sa páči, pani Fajon. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto Dnešná rozpráva o Kosove je veľmi dôležitá. Kosovo je veľmi mladou spoločnosťou a dnes na nás pozerá s veľkou nádejou. E, niečo by som vás chcela poprosiť, aby ste zvážili. Poznám túto krajinu veľmi dobre, poznám jej komplexitu a senzibilitu. E, som šťastná, že dnes môžem odprezentovať svoju správu o e, liberalizácii vízovej povinnosti a o o úspechu tejto krajiny. Niektorí sa možno opýtajú, prečo sa tak pýtame. Moja odpoveď je, táto krajina eh, bola eh, izolovaná veľmi dlho. Eh, viac než 90 kritérií v svojej cestovnej mape plnila viac než akákoľvek iná krajina. Dnes kosovskí občania môžu cestovať bez víz len do štyroch krajín a to má dopad na každodenný život ľudí, najmä mladých ľudí hm. e, pretože na nich mám, hm, teda ich mám na mysli, keď hovorím o zrušení vízovej e, povinnosti. E, tú istú perspektívu mám e, na mysli pre mladých ľudí v regióne, ktorá bola zničená, a ktorý bol zničený vojnou. E, čo viac je krajina izolovaná, o to viac v nej e, môže vzniknúť kriminalita, najmä pokiaľ ide o falšovanie dokumentov a tomu chceme zabrániť. Chceme sa postaviť za stabilitu tohto regiónu. Áno, neuznanie piatimi členmi členskými štátmi neuznanie Kosova je problémom a dúfame, že v budúcnosti e, tu uvidíme zlepšenie. Ale toto nie je podmienka pre bezvízové cestovanie. Návrh Európskej komisie je veľmi jasný. Kosovo splnilo požiadavky e, zo svojej cestovnej mapy pre liberalizáciu vízovej e, povinnosti a tie zvyšné budú splnené pred prijatím v Rade a v parlamente že e, tá najdôležitejšia je, aby Kosovo ratifikovalo e, dohovor o demarkačnej e, línii hraničnej s Čiernou horou. Táto požiadavka sa stala novou požiadavkou počas procesu negociácií. Kosovo zľúbilo, že sfinalizuje tento proces. A skôr, než e, e, e, liberalizácia vízova by vstúpila do platnosti. Kosovo vytvorilo moderný, sofistikovaný systém pre zisťovanie a patranie po zločincoch. Komisia to určite môže podporiť. Som presvedčená o tom, že nové technologické riešenie ako biometrické pasy, ktoré sú požadované, umožňujú, umožňujú ešte presnejšie kontroly na hraniciach a a EÚ a jej relevantné agentúry budú môcť E, skúmať, či existujú nejaké e, hrozby. E, liberalizácia vízovej povinnosti je veľmi chulostivým krokom pre občanov, najmä pre obyčajných ľudí a pre mladých, pretože nemajú inak možnosť cestovať. Samozrejme má svoje obmedzenia táto liberalizácia vízovej povinnosti a ľudia si to musia uvedomiť a vždy to aj takto spomínam, keď cestujem do Kosova. Posilňujeme mechanizmus e, pre e, e, zrušenie a odsunutie systému vízovej liberalizácie na určitý čas. V dnešnej Európe je ešte e, dôležitejšie, aby e, sme e, progres, ktorý krajina urobila, ocenili, aby sme podporili vzťahy medzi našimi občanmi. Dúfam, že vďaka našej úzkej spolupráci s Kosovom a našimi snahami dostať Kosovo k vám bližšie s implementáciou tých ešte zostávajúcich problémov sa dostať dopracujeme k, tomto, k tomuto dohovoru čo možno najskôr. Ďakujem pekne a teraz e, dávam e, slovo pani Gabriel Tieňovej správodajkyni EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za prezentáciu tohto projektu. My všetci podporujeme takýto text. Je veľmi dôležité opätovne pripomínať, že keď hovoríme o liberalizácii víz, že vlastne hovoríme o občanoch, je to jeden z na- konkrétnych nástrojov, ktorý posilňuje vizibilitu našho, našej spolupráce s Kosovom a v tomto kontexte náš signál je celkom jasný. Podporujeme liberalizáciu víz, ale takisto je jasné, že naša dôveryhodnosť ako parlamentu európskeho je priamo spojená aj s dodržiavaním všetkých kritérií. A z tohto dôvodu by som chcela zdôrazniť potrebu mať plnú mieru dodržiavania tých dvoch kritérií, ktoré ešte nie sú splnené. Je dôležité pre nás všetky, keď hovoríme o týchto dvoch kritériách, trvať na myšlienke, že tu v parlamente nemôžeme dopustiť, aby tu boli nejaké nejasnosti, ktoré by sa mohli zle interpretovať v rámci spúšťania tohto plánu. Ide tu o dôveryhodnosť, ide tu takisto aj o úsilie Kosova a všetkých ostatných krajín, ktoré vlastne e, sa snažia finalizovať alebo spustiť takýto režim liberalizácie víz. To znamená, je dôležité mať určité pokroky v tejto oblasti na to, aby sme mohli tento proces postúpiť. Áno, my z našej strany, pokiaľ ide o hranice napríklad s Montenegrom, by som chcela upriamiť pozornosť že tu je rozhodnutie z 15. marca, pokiaľ ide vytvorenie medzinárodnej komisie. Dnes tá finalizácia tohto procesu je e, dôležitá. Jeden z našich hlavných princípov, ktorý je skutočne základom tých hodnot, ktoré nás spájajú, je, aby sme tu nemali žiadne spochybňovanie územnej celistvosti žiadneho členského štátu a boj proti organizovanej kriminalite my oceňujeme úsilia, ktoré sú urobené v tejto oblasti, ale takisto treba vidieť dôležité rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre liberalizáciu víz. A v tomto kontexte Európska komisia by nám možno mohla dať viac informácií ohľadne tých víziev, ktoré ešte máme pred sebou, na to, aby sme mohli celkom jasne povedať, že tieto kritéria sú už splnené. A na záver trvala som na tých kritériách preto, že my neskrývame tú problematiku, ktorá je spojená s preuznávaním štatútu Kosova zo strany členských štátov. Pripomínam, že 5 členských štátov ešte stále neuznalo štatút Kosova a zdá sa, že musíme byť veľmi opatrní, keď hovoríme o tomto štatúte, pretože zároveň hovoríme aj o dokumentoch identity, ktoré, sú vlastne, ktoré sprevádzajú občanov pri ich cestách do zahraničia. Pani Fajan, gratulujem vašej správe, pretože členské štáty sa zaviazali k tomuto procesu liberalizácie víz vo vzťahu ku Kosovu za podmienky, že sa všetky kritériá splnia. Takže trvám ešte raz na tom, na tej časti, že kritéria treba splniť. Takže je našou zodpovednosťou politickou, aby sme hovorili o liberalizácii víz, prispievali k posilňovaniu partnerstva s Kosovom, v prospech občanov, ale takisto je našou zodpovednosťou, aby sme zostali dôveryhodní a dodržiavali princíp dodržiavania všetkých kritérií, tak ako to bolo vlastne stanovené. A rečnička bola prerušená zo strany predsedničky. Ďakujem pekne, kolegovia a kolegovia. Tlmočníci nám dajú síce pár minút, ale máme k dispozícii už iba minútu na osobu, takže pani Spinelli. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovorím v mene kolegyne Mary Kristín Veržiat, ktorá je tieňovou spravodajkyňou tejto správe. sme e, za e, liberalizáciu vizovej povinnosti, to je e, základná skutočnosť, ale chceme počiarknúť, že musia byť splnené všetky kritériá je 98 kritérií, ktoré sa vzťahujú na Kosovo. Otázky ako korupcia, organizovaná zločinnosť, riešenie e, rómskej otázky. Myslím si, že v tomto kontexte treba mať e, na pamäti, že je veľa kosovských občanov, e, ktoré, ktorí požívajú výhody zo štatútu utečenca v Európskej únii, najmä vo Francúzsku. To znamená, že sú to kritéria, tu, ktoré ešte splnené neboli. 7. marca Benátska komisia Rady Európy Európy e, konštatovala, že Kosovo e, potrebuje nezávislý mechanizmus na e, kontrolovanie rešpektovania ľudských práv. Posledným kolegom je pán Buchner, ak to dobre vyslovujem. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Hovorím tu za pani Lunaček, ktorej je veľmi ľúto, že tu byť nemôže. Prečítam jej text. Vítame dlho očakávané rozhodnutie komisie odporučiť bezvízový styk pre kosovských občanov. Počiarkujeme vysokú dôležitosť liberalizácie vízovej povinnosti pre kosovských občanov. Chceme e, e, rýchle ukončenie tohto procesu a nadobudnutie účinnosti účinnosti e, pozmeneného nariadenia čo možno najskôr, aby občania z neho mohli profitovať. Chceme sa poďakovať e, spravodajkyni e, za to, že si uvedomuje dôležitosť tohto návrhu a že predložila ambiciózny časový harmonogram, prezentovala návrh na návrh správy. Aby sme nezdržiavali proces, nepredložíme žiadne pozmeňovacie návrhy. Liberalizácia Organizácia vízovej spoločnosti je spôsobom, ako podporiť kontakt medzi ľuďmi a, a, to, a lepšiť, zlepšiť vzťahy z EÚ, um, najmä vtedy, keď je potreb, uh, potrebná podpora. Uh, Kosovo je jednou, jedinou krajinou na západnom uh, Balkáne, ktorej občania od 2010, kedy ostatní obyvateľ v tomto regióne už mohli cestovať bezvízovo, cestovať bezvízovo nemohli. Kosovo je v súčasnosti jedinou krajinou E, ktorej občania potrebujú víza na vycestovanie do EÚ. E, situácia e, dospela k tomu, že si občania často myslia, že sú občanmi druhej triedy niekde zavrení. Vyzývame všetkých aktérov, aby prispeli k splneniu všetkých podmienok vládu, aby sa postarala o potrestanie e, zločinnosti na vysokej úrovni a opozíciu e, e, vyzývame, aby hlasovala za ratifikáciu stanovenia hraníc Čiernou horou. Je dôležité počiaknúť, že každá krajina, pokiaľ ide o Kosovo, Gruzinsko, Ukrajinu, Turecko, by mala mať možnosť dostať bezvízový e, styk. E, pán, pán Buchner, žiaľ, už vám čas vy, uplynul. Pani e, Schmidt za Európsku komisiu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička za komisiu. By som sa chcela poďakovať spravodajkni za rýchle vypracovanie tejto správy a za podporu návrhu komisie. Komisia sleduje e, vývoj v Kosove, e, e, z, e, e, ktorý namierí na sklnenie dvoch z posledných zostávajúcich kritérií e, na cestovnej mape. Ako náhle všetky kritériá budú splnené, komisia návrh príjme. Dám slovo pánovi kolegovi Benedekovi, ktorý vás rýchlo bude informovať o to, ako to vyzerá s implementáciou tých dvoch ešte zostávajúcich kritérií. Ďakujem, Gabi, ďakujem, pani predsednička. Len niekoľko slov k tým dvom zostávajúcim požiadavkám, ktoré tu spomenuli viacerí poslanci. Vieme od vlády, že sa eh, snaží ratifikovať dohovor s Čiernou horou. Ako ste videli v správach, eh, zostáva to veľmi kontroverznou otázkou, čiže je len záležitosťou nájsť hodný eh, čas a hovoriť s rôznymi aktérmi v Kosove, kedy to bude na agende v parlamente a bude tam potrebná podpora na ratifikáciu. Takže e, to načasovanie je v rukách e, vlády, ale e, vláda je úplne odhodlaná ratifikovať tento dohovor. Vychádza to na dlhotrvajúcich procesoch rokovaní s Montenegrom o týchto hraniciach. V minulosti 31 korupčných škandálov bolo sledovaných, postihnutých dokonca v ostatných posledných dňoch 33. Voči 33 korupčným prípadom sa e, postupuje v rámci oblasti e, boja proti organizovanému e, zločinu. 70 boli už zadržaní. Takže vlastne polovicu tých prípadov už vyšetrujú, začali sa súdne e, konania, takže to sú e, už výsledky, ak si presne prečítate naše e, požiadavky, chceme vidieť výsledky v týchto prípadoch a pokiaľ ide o to, čo sme v maji hovorili, Mm, očakávame, že na základe tých informácií, ktoré sme obdržali od vlády, že v tých ostatných 14 eh, prípadoch eh, mm, dúfame, že budú rozsudky v eh, prvom stupni vynesené čo skoro. Takže toto máme od kosovských orgánov a ako náhle obdržíme ďalšie informácie, podelíme sa ne s vami. Ďakujem za túto informáciu, Táňa, chceš odpovedať. Len by som sa rada poďakovala za e, veľmi dobré príspevky mojich kolegov a tiež za informáciu zo strany komisie. E, e, som vďačná, vidím tu ten, toho pozitívneho ducha počas týchto rokovaní. Zdieľam všetky informácie s vami a dúfam, že tie zostávajúce dve požiadavky budú splnené skôr, než bezvízový eh, styk nadobudne účinnosť. Eh, ešte jedna vec, ktorú chcem pripomenúť, je to viac než 90 technických kritérií. Mali by sme skutočne eh, byť jasní v tom, že ak tieto kritériá budú splnené, nebudeme pridávať žiadne politické podmienky, ale budeme posudzovať každú krajinu podľa tých vlastných kritérií. Parlament, keď ratifikuje blokuje e, e, otázku z hranic, už to viac nebude problémom. E, našim cieľom je dosiahnuť zrušenie vízovej povinnosti čo možno náskôr. Ďakujem pani Fajon. Ďakujem všetkým za účasť na našom zasadnutí dnes. Časová lehota je 24. júna o 16. hodine na podávanie pozmeňovacích návrhov a chcela by som povedať, že popoludní budeme riešiť výsledky misie vo Viedni a tiež budeme mať vypočutie v oblasti základných práv v Európskej únie v roku 2015. Takže prajem vám príjemnú prestávku. Ďakujem.